Yes, ladies and gentlemen, and first of all, I'd like to welcome... Už dámy a páni, chcel by som uh, vás privítať, všetkých na pôde Európskeho parlamentu, uh, v rámci na našom medziparlamentnom zasadnutí o budúcnosti kôznej politiky po roku 2013. Najskôr by som chcel ospravedlniť predsedu nášho výboru, ktorý veľmi ktorého veľmi naliehavo pozval pán predseda Európskeho parlamentu, pán Gerardo Galeote, príde v priebehu našich diskusí. No už najskôr by som chcel privítať našich hostí, najskôr zástupcov Ministerstva regionálneho rozvoja Českej republiky, Pán minister nemohol bohužiaľ prísť, ale pán e, riaditeľ, pán Horčička ho nahradí, pán Ivo Bárek je predseda výboru pre štátnu správu, regionálny rozvoj, rozvoj a životné prostredie Senátu Českej republiky. Ďalej by som chcela, chcel privítať pani Marie Weibel Kornias, ktorá je členkou výboru pre priemysel a obchod Švedského parlamentu. Takže ako vidíte, máme tu tiež zástupkyňu budúceho predsedníctva Švédska. No a je tu zástupca e, Európskej komisie, ktorý je generálny riaditeľ, e, pán Dick Aner, ktorý je generálnym riaditeľom z DG Regio. Takže e, všetkých veľmi srdečne vítam a všetci budú mať možnosť vystúpiť počas našich diskusí. Najskôr by som vám chcel poskytnúť niektoré praktické informácie o priebehu diskusí a rozpráv. Najskôr pomer poslancov národných parlamentov a Európskeho parlamentu bude 2 ku 1. To znamená, dva, vystúpia dvaja poslanci národného parlamentu a jeden poslanec Európskeho parlamentu, člen nášho výboru. Radi by sme vás, alebo chceli by sme vás požiadali a musíme tvrdať na tom, že každý bude musieť svoj prejav obmedziť na 3 minúty. V národných parlamentoch sú iné parlamenty. Pre nás sú však 3 minúty mimoriadne dlhým časom v porovnaní s bežnou praxou. Ak ktokoľvek z účastníkov chce vystúpiť, prosím, vyplňte Vyplňte príslušný formulár a prostredníctvom toho požiadate o slovo. Takže najskôr prosím vyplňte toto tlačivo a potom zostavíme poradie 2 ku 1, ako som povedal. A toto tlačivo nájdete vo svojich zložkách na stole pred sebou. Čiže v týchto zložkách nájdete tieto tlačiva. Dobre, takže naše diskusie dnes budú trvať do 17.30 približne. Ak to bude nevyhnutné, tak budeme môcť to trošku predlžiť. Takže najskôr by som chcel tie prvé informácie o práci nášho výboru. Teraz budem hovoriť mojim rodným jazykom, čiže polštinou, tak vám dávam čas na to, aby ste si nasadili sluchadla dámy a páni, ja by som chcel povedať, že táto chvíľa je pre všetkých, pre všetky európske politiky veľmi dôležitá a osobitne pre európsku politiku súdržnosti alebo koheznú politiku. Dnešná diskusia sa uskutočňuje v období, kedy prebieha predbežná revízia tejto politiky a politika a politický rámec po roku 2013 pre koheznú politiku sa tiež vypracováva. Nikto nevedel, keď sme plánovali toto stretnutie, aký bude kontext, v ktorom sa odohráva v súčasnosti čelíme veľmi náročným finančným a hospodárským okolnostiam, takže diskusia o politike súdržnosti pred, po roku 2013 už dnes nie je len o tom, či sa má táto politika lepšie implementovať, ale aj o tom, akú koheznú politiku bude Európska únia v nadchádzajúcich rokoch potrebovať. No a výsledok je závažná diskusia o podstate tejto politiky. Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu v tomto volebnom období vypracoval celý balíček nariadení pre roky 2007 až 2013. V súčasnosti sa venujeme práci na reforme tohto balíčka. Je to skutočne výnimočná situácia v priebehu programovacieho obdobia sme boli svedkami mnohých zmien nariadení. Rada predložila mnohé návrhy na základe návrhov komisie. No a v súčasnosti hľadáme odpovede a reakcie na tieto návrhy. Otázka sa týka 27 členských štátov. No a naša Diskusia sa uskutočňuje s ohľadom na to, na to, s ohľadom na súčasné zmeny koheznej politiky. Inými slovami, nedá sa vylúčiť, že zmeny, ktoré príjmame teraz, budú mať tiež dopady na obdobie po roku 2013. Inými slovami, všetko, čo dnes zmeníme, bude mať vplyv na obdobie po roku 2013. Dámy a páni, chcel by som vás upozorniť na niektoré zásadné záležitosti, ktoré sa v našich diskusiách objavili. Poprvé, úloha tejto politiky a jej vzťah k ďalším politikám Európskej únie. Aký je význam tejto politiky a kde je jej miesto v rámci rozpočtu v budúcnosti. To je skutočne veľmi dôležité, ale samozrejme mnohé bude závisieť od rozsahu a pôsobnosti tejto politiky v budúcich rokoch. No a tým sa dostávam k otázke, čo chceme, na čo chceme, aby sa náklady vydávali. Chceme, aby teda finančné prostriedky vydávali. Chceme e, iba spĺňať potreby tých najchudobnejších krajín, čiže budovať infraštruktúru, alebo mali by sme finančné prostriedky investovať aj do zlepšovania konkurencie schopnosti e, na plnenie lisabonských cieľov. Sem patrí inovácia, posilňovanie centier excelentnosti. Inými slovami, je táto politika iba e, politikou o základných infraštruktúrnych eh, potrebách Európy, alebo je to širšia politika, ktorá sa týka eh, viacerých sektorov a odvetví. A to ma privádza k ďalšej politike. Mala by to byť eh, politika pre tie najchudobnejšie regióny Európskej únie, alebo mala by to byť politika pre všetky regióny Európskej únie. S ohľadom na to, že určite sa bude rozlišovať aj s v zmysle cieľov. Dámy a páni, myslíme na to, že niektoré členské štáty, ako určite viete, už teraz začínajú presadzovať myšlienku, že cieľ 2 v budúcnosti nepotrebujeme. Inými slovami, že nám stačí prvý cieľ, alebo cieľ 1. Rovnako sme videli návrh, aby sa časť tejto politiky vrátila do kompetencií vlád národných štátov a aby sme vrátili vládam určité finančné prostriedky, ktoré sú určené na túto politiku. A tým sa dostávam späť k otázke, či to má byť skutočná politika spoločenstva alebo čiastočne národná politika. A nie je to len otázka koľko, ale aj na čo a v mene koho. Ją konsultuje bardzo szeroko. No a odpoveď, ktorú v súčasnosti pripravuje Európska komisia, je inko zapracovanie do tej tzv. Lisabonskej zmluvy. No a myšlienka územnej, ako aj hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Ako ste viete, Európska, e, že práve prebiehajú de- debaty pod vedením Európskej komisie o zelenej knihe. Územná súdržnosť nie je len novým rozmerom, ale je to aj novým prístupom k politike súdržnosti. Nový prístup založený na myšlienke rovnováhy medzi rôznymi príležitostiami, ktoré táto politika prináša. A v priebehu diskusí si určite vypočujeme, že to umožňuje aj podporu pre rôzne druhy regiónov, či sú to veľké regióny, malé mestá, skupiny regiónov, alebo dokonca celé skupiny krajín. A v tomto zmysle, alebo v tejto súvislosti poviem e, len niečo o pobalskej stratégii. Dámy a páni, pre národné parlamenty bola územná súdržnosť e, vnímaná viac ako len určitý slogan, ale ako návrh na zmenu koheznej politiky. Dámy a páni, Európsky parlament predložil a vypracoval v tejto oblasti viaceré správy. O štvrtej správe kohoznej, o kohoznej politiky pripravil pán Gelek, rovnako o teritoriálnej agende a e, charte z Lipska čo vypracovala pani Kalembach. Náš výbor tiež vypracoval správy o partnerstve, ako aj o viacúrovňovej správe vecí verejných. Tam bol správodajca pán Bopuj, ďalej správu o územnej súdržnosti, ktoré autorom bol pán Fan Nistelrooy. No a vypočujete si poslancov, ktorých mená som uviedol v priebehu dnešného popoludňa. Diskusia prebieha aj na pôde nášho výboru medzi politickými skupinami, ktoré sú zastúpené vo výbore, ako aj vo výbore vo všeobecnosti. Je to veľmi dôležitý a významný moment. Je to skutočne zlomový bod. Výzvy, ktorým čelíme, sú zásadné a z politického hľadiska máme len dva mesiace na ďalšiu prácu vieme, že musíme prijať opatrenia a musíme ich prijať teraz. Nemôžeme si dovoliť ďalej čakať, nož a tešíme sa na vašu aktívnu účasť v týchto diskusiách. A tak, dámy a páni, v tomto momente by som slovo odovzdal zástupcovi českého ministra regionálneho rozvoja, pánovi Horčičkovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak mi dovolíte, tak budem hovoriť po česky. Eh, Chcel poďakovať. By som poďakoval za pozvanie, ktoré sme dostali od výboru pre regi z Európskeho parlamentu a súčasne chcem ospravedlniť pána ministra, ktorý sa z vážnych dôvodov tohto stretnutia nemohol zúčastniť. Podľa nášho názoru je dôležité zdôrazniť, že diskusia o budúcej podobe koheznej politiky bude určite veľmi silne ovplyvnená súčasným vývojom hospodárstva v členských štátoch. Je pravdou, že vďaka tomu e, bol e, istým spôsobom pozmenený e, program Českého predsedníctva, ako aj priority. Ako už sme hovorili, v súčasnosti na pôde Európskeho parlamentu sa prejednáva legislatívny balíček, ktorý by mal istým spôsobom upraviť legislatívne pravidlá pre implementáciu v rámci súčasného e, obdobia programového a legislatívneho. Nechceli by sme však stratiť jednu z hlavných priorít českého predsedníctva, ktorú sme avizovali dopredu, a síce rozpráva o koheznej politike budúcnosti. České predsedníctvo chce pokračovať v rozprave o tom, či doterajšie ciele, stratégie a priority odrážajú vývoj a potreby Európskej únie a či a ako sa do tejto politiky majú tieto aktuálne výzvy premietnúť. V tejto súvislosti bude české predsedníctvo aktívne pokračovať v procese a v debate o zjednodušení implementačných pravidiel. Ďalšou prioritou, ktorou sa zaoberá v súčasnosti České predsedníctvo, je pokračovanie verejnej E, diskusie o koncepte územnej súdržnosti. Túto rozpravu by sme radi rozšírili práve o vstupy z takých rokovaní, ako je naše dnešné stretnutie, a takisto aj v rámci akcií, ktoré České predsedníctvo organizuje. Chceme poskytnúť podporu a získať e, príslušnú spätnú väzbu ako aj e, príslušné názory na túto problematiku podľa možností, teda celé široké spektrum. Následne sa tieto názory, ktoré odznejú v rámci e, debaty a ktoré niektoré z nich už pán predseda veľmi dobre zadefinoval, bolo by dobré teda tieto názory zhrnúť a pokúsiť sa ešte počas českého predsedníctva zadefinovať nejaké základy tak, aby sme túto debatu o budúcnosti koheznej politiky posunuli ďalej a aby sme mohli primeraným spôsobom túto agendu odovzdať švédskému a ďalším predsedníctvám, pretože táto debata o budúcnosti koheznej politiky veľmi úzko súvisí aj s debatou o budúcnej finančnej politike. Ako som už povedal, sme veľmi radi, že sa zorganizuje aj toto medziparlamentné stretnutie, kde môžu zaznieť názory z jednotlivých parlamentov členských štátov. Naše predsedníctvo ich bude pozorne počúvať a zástupcom členských štátov v rámci rady e, poskytne aj správu o tom, ako takéto rokovanie prebehlo. No a na záver, na záver mi dovolte povedať, že pokiaľ ide o akcii českého predsedníctva v tejto oblasti, tak jednou z najdôležitejších je e, konferencia koncom budúceho mesiaca. Bude sa venovať problematike budúcnosti koheznej politiky a v náväznosti na výstupy tohto rokovania by sa malo zorganizovať neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za regionálnu politiku a títo ministri by sa mali na základe tejto rozsiahlej debaty pokúsiť o prijatie nejakých téz, e, na ktorých by sme chceli, tak ako to bolo v priebehu dopoludnia, aby sa nám teda tú rozprávu podarilo dostať do e, nejakých brehov, lebo ako už bolo povedané, v súčasnosti táto debata je veľmi široká. Ďakujem pekne, pán riaditeľ Hortička. Teraz dám slovo generálnemu riaditeľovi e, eh, generálneho regio, pán Derek Arner. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou a veľkým potešením eh, zúčastniť sa na tejto schôdzi dnes popoludní a Jediné obmedzenie, ktoré pociťujem, je, že e, to, čo chcem povedať, musím vtesnať do 10 minút. Je toho tak veľa, čo by sa dalo povedať o budúcnosti koheznej politiky, že 10 minút e, možno vyznie ako príliš e, plitké vyjadrenie. Ale budem sa snažiť. Neexistuje žiadne oficiálne stanovisko komisie o budúcnosti koheznej politiky, aspoň zatiaľ nie. Toto stanovisko bude súčasťou rámca rozpravy o budúcom finančnom rámci Európskej únie a predpokladám, že niečo e, v písomnej forme e, bude uverejnené tento rok. Budú to iba moje vlastné názory a moje vnímanie budúcnosti tej rozpravy a rád vám tiež poviem, aké sú kľúčové body našej práce na generálnom riaditeľstve Regio. Mnoho príprav a mnoho diskusí už prebieha teraz. E, iste viete o štvrtej koheznej správe, potom pripomienkové konanie, piata pokroková správa o sociálnej kohezii, z čoho sme mali výsledok. Je to výsledok, ktorý ukazuje takmer jednomyselnosť a veľký, veľkú zhodu v tom, že je potrebné pokračovať v tejto politike aj po roku 2013. Bola vypracovaná zelená kniha o územnej súdržnosti a pripomienkové konanie sa uskutočnilo k tomuto dokumentu. Toto pripomienkové konanie je takmer už ukončené a o niekoľko týždňov bude k dispozícii súhrn výsledkov tohto konania. Očakávame, že komisia vypracuje správu, ktorou poverila Fabicia Barku Predpokladáme, že sa vypracuje táto správa v apríli tohto roka a dovnímam sa, že pani Hübner, moja komisárka, e, celkom iste e, v prvej polovici tohto roka aj e, sama prezentuje svoje stanovisko v tomto smere o, v správe. Diskusia o budúcnosti koheznej politiky sa v súčasnosti vykonáva na dvoch úrovniach. Prvá úroveň, ako to už bolo spomenuté, je to úroveň reformy revízia finančného rámca Európskej únie. E, v súvislosti s touto diskusiou existujú dva hlavné body, ktoré sa neustále objavujú. A oba tieto body sú veľmi dôležité. Po prvé, je to otázka účinnosti a efektívnosti tejto politiky. Je to veľmi opodstatnená otázka. Kto by chcel minúť 350 miliárd eur za 7 rokov na politiku, ktorá nebude buď efektívna alebo účinná? Nikto by to nechcel. Ale máme veľmi veľa dôkazov k dispozícii, že táto politika je účinná a efektívna. A Dúfam, že v nadchádzajúcich mesiacoch e, do konca tohto roka, keď budeme mať dispozícii výsledky hodnotenia za obdobie 2000-2006, e, budeme schopní pridať e, k týmto dôkazom ešte ďalšie dôkazy, ktoré opostatňujú túto politiku. Druhá otázka, ktorá čiastočne je prepojená s tou prvou otázkou, je, je otázka cieľov na ktoré by mala byť namierená táto politika a ako ste povedali, pán predsedajúci, je to otázka, či by sme mali pokračovať s cieľmi regionálnej konkurencie v oblasti zamestnanosti, tak ako sa o tom hovorilo. V súčasnosti situácia je taká, že v Rade členských štátov je veľká zhoda o pokračovaní eh, v oblasti konvergentných kritérií tiež panuje dohoda o tom, akú pridanú hodnotu prináša spoločenstvo k cieľu 3. Teda je to cieľo územnej spolupráce. Ale povedzme si otvorene, prebieha práve diskusia o cieli 2. Ja osobne, a myslím, že môžem hovoriť v tomto aj v mene našej pani komisárky, som presvedčený, že budeme potrebovať z viacerých dôvodov aj koheznú politiku po roku 2013, ktorá sa bude vzťahovať na všetky regióny Európskej únie. Nie je žiadne, žiadna pochybnosť o zvyšovaní kompetencie, o podpore zamestnanosti v Európskej únii. Práve v budúcnosti sa budeme ešte viac zaoberať týmito témami ako v súčasnosti. A nedávna kríza nám len pripomenula, a to veľmi kruto, aká potrebná je politika v tejto oblasti. To, či sa rozhodneme pre cieľ 2 alebo nie, je samozrejme v konečnom dôsledku politickým rozhodnutím a práve preto je také dôležité, aby toto rozhodnutie bolo uskutočnené až po uvážení. Ale aj na ďalšej úrovni prebieha diskusia o koheznej politiky a to je úroveň úroveň spôsobu fungovania tejto politiky. Je to otázka mechanizmov naplňania tejto politiky. Či táto politika, ktorá e, sa uplatňuje teraz, je správnou politikou aj do budúcnosti, kde je potrebné vylepšiť nejaké veci. Ak dovolíte, ja ste boli povedať, že verím, že tá základná štruktúra našej politiky je dobrá. Systém spolupráce v partnerstvách na európskej úrovni, národnej úrovni a regionálnej úrovni. To nám prinieslo mnoho výhod, myslím, na všetkých úrovniach, pokiaľ ide o, o to, že sa učíme spolupracovať. A myslím, že výsledok, ku ktorému sa dostávame, je výsledok, ktorý si zaslúhuje rešpekt. Ale myslím, že v mnohých oblastiach je ešte potrebné veľa zlepšovať dovolíte, uvediem tie hlavné oblasti, v ktorých eh, teraz eh, sa snažíme zlepšiť eh, obsah politiky a vykonávacích mechanizmov tejto politiky. Poprvé je to otázka priorít. Toto je isté, že politickým rozhodnutím, ale opäť aj toto rozhodnutie by malo byť informovaným rozhodnutím a práve preto sme koncom minulého roka uverejnili správu, v ktorej sme sa snažili nastoliť e, analýzu, ktorá sa bude venovať e, ďalšej generácii programov koheznej politiky a ich dopadom. Je to obdobie po roku 2020. Možno, keď si predstavíte rok 2020, je tam otvorenie mnoho špekulácií, ale predsa len eh, už teraz sa dajú pozorovať tie hlavné trendy, ktoré veľmi pravdepodobne budú fungovať aj naďalej a musíme si položiť otázku, ako sa tieto trendy prejavia na eh, situácii regionálneho rozvoja v celej Európe. Eh, povedzme si len klimatické zmeny, narastajúca globalizácia, demografický vývoj v Európe, otázky energetickej bezpečnosti a s tým súvisiace mhm. problémy, e, neustále rastúce problémy sociálnej polarizácie a vyčleňovania v našej spoločnosti. Toto všetko sú fenomény, ktoré je potrebné analyzovať. Doposiaľ v našej správe sme sa sústraďovali na štyri hlavné hospodárske aspekty a tiež e, sa snažíme však pôsobiť v sociálnej oblasti s našim e, generálne rediteľstvo pre zamestnanosť. Snažíme sa získať akýsi celkový prehľad e, o tom, e, akým problémom bude čeliť naša spoločnosť v roku 2020 a ako sa to prejaví potom na regionálnej úrovni. Teraz sme pripravili túto publikáciu práve preto, že chceme, aby regióny a mesta vypracovali podobné analýzy, tak aby sme mohli porovnávať výsledky našej práce a diskutovať o nich tak, aby napokon sme mali európsky prehľad, v ktorom každý jeden región bude akýmsi oknom, ktorý budeme môcť otvoriť a pozrieť sa, aké vyhliadky má tento konkrétny región. Je to veľmi ambiciózna práca, ale chceme v nej pokračovať. A ešte je tam jeden aspekt, ktorému sa chceme venovať. Nechceme, aby Európska únia bola v izolácii to, čo sa stane za ďalších 15-20 rokov v oblasti okolia Európskej únie, aké budú potom dopady na Európu z tohto diania. Tomuto sa chceme venovať. Predstavte si napríklad, že je mnoho publikácií o klimatických zmenách, ktoré tvrdia, že za, za ďalších 30-40 eh, rokov budeme mať pol miliardy ľudí na svete, ktorí budú migrovať v dôsledku klimatických zmien. Ako sa to prejaví na Európe? A čo môžeme urobiť, aby sme sa pripravili na tieto fenomény? Je tam potrebné riešiť niekoľko otázok a už teraz, dnes, pán predsedajúci, vidím, že globalizácia celkom iste bude aj naďalej dôležitým fenoménom. Klimatické zmeny sa stanú tiež dôležitým fenoménom a myslím, že v mnohých regiónoch Európskej únie možno nie tak e, výrazne v tejto chvíli aj demografické zmeny e, sa prejavia ako problém. A týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu, na ktorom pracujeme. Je to vývoj vidieckých a mestských oblastí a ich prepojenia v oblasti rozvoja. A tiež sa venujeme tomu, čo môžeme v rámci našej politiky robiť, aby sme prehlbili naše fungovanie v oblasti budúcnosti. E, vieme, že aj na pôde tohto výboru sa o tomto diskutuje. Musíme prekonať túto zastaralú dichotómiu medzi vidieckým e, rozvojom a rozvojom miest. A s týmto súvisí ďalší bod, ktorému sa chceme venovať ešte intenzívnejšie. Je to otázka iniciatív miestneho rozvoja. V minulosti e, sme mali iniciatívy spoločenstva, napríklad Urban alebo Glida, ktoré sa viedli s vedomím integrovaného miestneho rozvoja. A nadobudol som dojem, že postupne, najmä v oblasti mestského rozvoja, strácame tento integrovaný aspekt a myslím, že nad týmto sa musíme zamyslieť. Myslím, že týmto by sme stratili eh, jednu dôležitú hodnotu našej politiky. Ďalšou veľkou témou eh, z hľadiska budúcnosti je téma územnej spolupráce, cezhraničnej spolupráce, medzinárodnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce. Myslím, že panuje zhoda v celej Európe v tom, eh, že táto téma územnej spolupráce si zasluhuje e, tretí pilier koheznej politiky. Už e, sa vykonalo mnoho, ale myslím, že ešte veľký rozvojový potenciál v tejto oblasti a mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako využijeme tento potenciál. Toto je pilier, v ktorom európska nadnárodná perspektíva je niečo, čo sa veľmi jasne prejavuje. V minulosti sme zaznamenali veľmi zaujímavý rozvoj v tejto oblasti za posledných eh, niekoľko mesiacov. Mm, medziregionálna spolupráca eh, sa prejavuje v niektorých regiónoch výraznejšie ako inde, napríklad v oblasti eh, Pobaltia. To doslova prekvita. Sú to regióny, v ktorých Spoločné problémy spájajú ľudí, aby sa snažili spoločne riešiť. Žiadajú komisiu, aby im pomáhala, aby im pomáhala naplňať stratégiu, akčný plán a systém, ktorý by fungoval a ktorý by pomohol zorganizovať túto spoluprácu. Dozvedel som sa, že aj e, v, oblasti e, povodia rieky Dunaj je e, podobná snaha zorganizovať takúto spoluprácu. Je to akási dobrovoľná spolupráca a myslím, že v budúcnosti bude zohrávať ešte o mnoho väčšiu úlohu. Musíme sa snažiť nájsť spôsoby, ako vám môžeme prezentovať v roku 2012 právny rámec, ktorý by umožnil dostatočnú mieru flexibility a manévrovacieho priestoru, aby sa podarilo zohľadniť záujmy všetkých zúčastnených strán a to nad rámec tej tradičnej cezhraničnej spolupráce, čo, ktorá je tiež e, veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o ďalšie oblasti, uvediem len toľko, že musíme hľadať lepšie formy koordinácie s ostatnými politikami spoločenstva, aj politikami národnými. Ako to môžeme v budúcnosti čo najlepšie organizovať? Chceli by sme spoločne s vami analyzovať miery môžeme využívať viac ako v minulosti v oblasti koheznej politiky mm, namiesto dotácií a financií využívať skôr pôžičkové nástroje, e, úverové záruky, rôzne druhy kapitálových záruk. Tieto všetky nástroje sú veľmi dôležité pre rozvoj malých a stredných podnikov a sú tak dôležité na podporu konkurencieschopnosti. Na toto by sme sa chceli sústrediť ešte o mnoho viac v budúcnosti. Predstavte si len tú veľkú výhodu využívanie investičných eh, finančných nástrojov znamená, že peniaze sa budú môcť využívať znovu a znovu na podobné účely práve teraz sme v testovacej fáze e, v programoch Jeremy, Jessica a na tomto chceme stavať v budúcnosti ešte vo väčšej miere. A potom e, tá neustále sa opakujúca otázka zjednodušovania, zníženia miery byrokracie a tak ďalej. Môžem vám povedať, že túto otázku berieme veľmi vážne. Pre nás to nie len je len otázka prejavov pri slavnosti príležitostiach. Snažíme sa spolupracovať s členskými štátmi a veľmi pozorne študovať e, súčasne platné riadenia, pozerať sa na budúce projekty a zamyslieť sa nad tým, ako môžeme zjednodušiť e, fungovanie v našich členských štátoch, ale aj pre konečných príjemcov tejto pomoci. Dostali sme mnoho inšpirácií, predložili sme už niekoľko návrhov na zjednodušovanie. Myslím, že ešte máme pripravených niekoľko ďalších návrhov a teraz sa snažíme sústreďovať na nariadenie komisie, teda vykonávacie pravidlá, k e, tej oblasti, kde je možné dosiahnuť e, veľmi mnoho zjednodušovania. Keď sa však pozrieme na obdobie po roku 2013, od samotného počiatku, to znamená, že už od teraz by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa vyhli nepotrebným komplikáciám, aby sme boli dostatočne pripravení, keď problémy prídu na nás. Toto sú také tie hlavné črty, pán predsedajúci, taký hrubý prehľad toho, čomu sa teraz venujeme a čo máme pripravené a teraz som veľmi rád, že si môžem vypočuť návrhy a pripomienky tohto zhromaždenia a veľmi pozorne si všetko zaznamenám pre našu budúcu prácu. Ďakujem. Yes, thank you, Mr. Direct. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Už samozrejme, všetci z nás si veľmi dobre uvedomujeme, že ak Lisabonská zmluva bude prijatá a bude v platnosti, tak budeme mať osobitnú spoluprácu medzi jednotlivými európskymi inštitúciami a národnými parlamentami. To sú tie problémy tej žltej karty a budeme mať možnosť vplývať na zákony prijaté v, európskej, v národných parlamentoch. A preto je tu taká obrovská potreba úzko spolupracovať. No a myslím, že teraz začneme a otvoríme diskusiu. No. Takže teraz ešte predtým, než začneme diskusiu, prepačte, tak si vypočujeme mm, názory o dvoch perspektívach. Jednou je česká perspektíva, to je pán Bárek z Českého senátu, čo je súčasné predsedníctvo. No a rovnako si vypočujeme aj zástupkyňou budúceho predsedníctva, švédskeho predsedníctva zo švedského parlamentu. A potom otvoríme rozpravu. Pán Bárek, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán generálny riaditeľ, milé kolegyne a kolegovia. Som veľmi rád, že dnes môžem byť medzi vami a otvoriť eh, takúto medziparlamentnú debatu o budúcom smerovaní európskej koheznej politiky. Iste nie som jediným, kto túto politiku považuje nielen vzhľadom na množstvo prostriedkov, ktoré sa do nej investujú, za jednu z najdôležitejších politík EÚ a jednou z črt, ktorá odlišuje EÚ od iných zoskupení. Kohezná politika a financie, ktoré idú do jednotlivých členských štátov a regiónov cez štrukturálne fondy, patrí medzi tie politiky únie, ktoré v pozitívnom svetle zviditeľňujú po Európsku úniu pred širokou verejnosťou. Keďže, keďže aj ja sa teším na nasledujúcu diskusiu a výmenu národných skúseností a názorov, o tom, čo a ako by sme mohli robiť v budúcnosti lepšie, dovolte mi stručne zhrnúť, čo Český senát podniká v budú- pre budúcnosť politiky, koheznej politiky EÚ a ako vnímame budúce smerovanie tejto politiky. Najskôr by som rád upozornil, že na rozdiel od niektorých iných európskych parlamentných komôr Český senát kde sú poslanci volení v 81 členných mandátových obvodoch nezastupujú regióny Českej republiky. Záujmy sa teda orientujú na štruktúrálne a kohezné záležitosti v celorepublikovom rozmere. A teraz aktivity. Už v roku vstupu do EÚ Výbor pre územný rozvoj, verejnú správu a životné prostredie, ktorého som predsedom, zorganizoval seminár o budúcnosti štrukturálnej politiky EÚ, na ktoré potom nadvezovali tematické semináre, ktoré vystali v súvislosti e, s čerpaním prostriedkov z e, fondov EÚ. Český senát prostredníctvom svojich výborov aj pléna sa zapája do tvorby legislatívy, ktorá realizuje hlavné princípy štrukturálnej politiky. Participuje aj na tvorbe vládnych stanovisk k legislatívnym a komunikačným textom. Posledný dokument, ktorému sa teraz môj výbor venuje, je Zelená kniha o územnej súdržnosti. Ktoré princípy sú pre nás zásadné a ako si predstavujeme budúcnosť koheznej politiky? Ako styčný princíp koheznej politiky, ktorý by mal byť zachovaný aj v budúcnosti, je, aby naďalej bola naplnená myšlienka európskej integrácie, solidarita, takto je princíp podpory menej rozvinutých členských štátov a regiónov a znižovanie rozdielov v úrovni ich rozvoja. V rámci e, tejto podpory musíme vziať do úvahy výzvy na reštrukturalizáciu, stárnutie obyvateľstva a klimatické zmeny, pretože tie majú na európske územie nerovnomerný dopad a môžu prehlbovať hospodárske a sociálne rozdiely medzi štátmi a regiónmi. Tu by som rád pripomenul jednu z funkcií koheznej politiky, o ktorej sa často nehovorí. E, o, štruktúr, o reálnej politike ako stabilizačnom prvku fiskálnej politiky prostredníctvom rozdeľovania prostriedkov do znevýhodnených alebo menej rozvinutých oblastí dochádza k hospodárskej konvergencii. To je potrebné pre štáty, ktoré sú súčasťou menovej únie, ale žiaduce aj pre štáty, ktoré v krátko či strednodobom E, výhľade chcú vstúpiť do menovej únie. Nemali by sme zabúdať na túto politiku aj v súčasnom období finančnej a hospodárskej krízy. Preto pozitívne hodnotíme návrhy protikrízových krokov Európskej komisie, ktoré vyzývajú k využitiu koheznej politiky pri riešení krízy. Hospodársk politika a ekonomická súdržnosť a teda celková kohezná politika prispieva ku konkurencie schopnosti EÚ a k Lisabonskej stratégii. Kohezná politika by však nemala byť len nástrojom dosahovania cieľov. Jej opatrenia by mali byť opatreniami komplementárnymi k tým, ktoré si každý členský štát stanovuje vo svojich národných plánoch. V súčasnosti sa začína hovoriť viac o tzv. tretej dimenzii koheznej politiky, e, myslím tým na, na jeseň publikovanú zelenú knihu o územnej súdržnosti, ktorá má prispieť k objasneniu definície samotného pojmu a jej postavenia v rámci koheznej ryky. Ako som povedal, v Českom senáte sa v súčasnosti o tomto oznámení komisie e, študuje, ale môžem povedať, že podporíme českú vládu v jej postoji k územnej súdržosti v tom zmysle, že územné špecifika sa nemôžu obmedzovať len na fyzicko-geografické meradlá. Podľa nás územná Súdržnosť súvisí aj s faktormi dostupnosti infraštruktúr, rozvojom ľudského kapitálu, služieb, technológií a tak ďalej. Ako územie, ktoré e, vlastne e, je založené na integrovanej medzinárodnej, nadregionálnej a nadnárodnej spolupráci. Takisto treba brať do úvahy hospodárske a sociálne prvky koheznej politiky. E, týmito perspektívami do budúcnosti by som svoj príspevok ukončil. Poďakoval vám za pozornosť a teším sa na nasledujúcu výmenu názorov. Ďakujem. Yes, thank you, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nož a teraz sa dostáva slovo pani Vajbo Kornias, ktorá je členkou výboru pre priemysel a obchod Švedského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. försöka ge en bild av hur... Áno, ďakujem. Ja by som e, chcela priblížiť, čo, sa, čo si myslíme o koheznej politike do roku 2013. Na čom sa zaklada Vyplýva z existujúcej rozpočtovej reality. Kohezná politika by spolu s príslušnými zmluvami mala sa koncentrovať do tých členských štátov a regiónov, ktoré sú pod priemerom európskym priemerom, pokiaľ ide o e, príjmy. A takto by sme mali prekonať existujúce rozdiely. E, takto menej rozvinuté regióny môžu e, mať výhody e, z týchto fondov a to je veľmi dôležité. Toto je strategický aspekt kohézie, ktorý umožňuje to, aby zdroje boli využívané čo najefektívnejšie. Na to však pri e, koncepcii týchto politík je potrebné a e, myslieť na to, že musia umožniť zredukovať existujúcu nerovnováhu. A to vo všetkých regiónoch je dôležité zdôrazniť, že aj samotné členské štáty musia byť zodpovedné za regionálnu politiku. E, všetky regióny majú teritoriálny e, potenciál, ktorý treba čo najefektívnejšie využívať. Treba zlepšiť prepojenie medzi koheznou politikou a Lisabonskou stratégiou. Konkurencieschopnosť musí tiež vzrásť tak aby jednotlivé regióny mohli e, pokračovať v Lisabonskej stratégii. Hlavný recept to je zlepšiť podmienky pre podniky, znížiť dane a otvoriť trhy. Myslíme predovšetkým vo Švedsku na investície do výskumu, rozvoja, zlepšenie prostredia pre malé a stredné podniky, energetická politika a klíma. klíma. Je dôležité, aby sa politika pozerala do budúcnosti. Európske regióny musia byť zmodernizované a musia byť inovačným prvkom e, vzhľadom na výzvy globalizácie. Niektoré kohezné politiky by mali umožniť regionálnym politikám nájsť svoje miesto na svetových trhoch a vo svetových sieťach. A tam je potrebné príjmať príslušné opatrenia a treba sa pozrieť, ako riešiť malé i veľké výzvy globalizácie. Preto je veľmi dôležité aby sme vytvárali nové kompetencie, nové rezervy a aby sme porovnávali situáciu medzi rozličnými členskými štátmi. Ak e, spolupráca na medzinárodnej úrovni nie je možná, tak to treba robiť na úrovni celoeurópskej. Spoločné zdroje musia byť využívané na to, aby sme dosiahli dlhodobé ciele Európskej únie. A takisto treba, aby tu existovala aj európska pridaná hodnota vzhľadom na nátlak svetovej konkurencie, ekonomický nátlak, musíme investovať do energie, máme tu klimatické problémy, sociálnu polarizáciu. Iba takto môžeme pozitívne ovplyvňovať všetky regióny EÚ. V niektorých regiónoch tieto výzvy môžu spôsobiť nové obmedzenia ekonomického rozvoja, avšak rovnako vzniknú nové možnosti zamestnanosti a rastu. Aby sme tieto výzvy mohli riešiť, je potrebné, aby sme disponovali dobrými analýzami, aby sme mali vízie, potrebujeme reformy tak, e, politik tak, aby sa prispôsobili potrebám regiónov. Podľa švedského názoru Únia musí prijať zodpovednosť za tie otázky, ktoré sa nedajú vyriešiť na národnej úrovni a potom treba im dávať prioritu. Máme tu energetický, klimatický a environmentálny balíček. A je naozaj potrebná cezhraničná spolupráca, je potrebné posilniť túto spoluprácu. A rovnako treba brať do úvahy, aj špecifické podmienky každého regiónu. Tá najlepšia stratégia pre úniu je hrať úlohu doplňujúceho motora, doplnkového motora a udržiavať pritom istý makroekonomický postoj na regionálnej úrovni. Túto dimenziu je potrebné posilniť. Rovnako je potrebné vedieť, že dnes už miestny trh neexistuje. Trh sa stal makroregionálnym, napríklad Baltické more nám ukazuje, že je možné takýmto spôsobom spolupracovať Švedsko a ďalšie krajiny EÚ využijú túto stratégiu pre Baltické more, lebo vďaka nej môžeme zlepšiť spoluprácu. Dnes Baltické more e, sa týka desiatých členských štátov. V tomto regióne býva 106 miliónov obyvateľov a to je dôležitá časť európskej populácie. Toto všetko môže mať e, veľmi dobré dopady na klímu, na energie a preto je potrebné, aby sme hľadali spoločné riešenia a tak vyvíjali cezhraničné infraštruktúry, cezhraničnú dopravu a tak ďalej. To všetko je dôležité pre Baltický región. Rovnako je potrebné povedať, že žiadny región nemôže byť obeťou rozvoja iného regiónu. Práve naopak, rozvo- z rozvoja regiónov musia mať úžitok aj ostatné regióny. Rovnako je potrebné vedieť, že táto nová Európska únia, ktorá je často vzdialená od túžieb občanov, táto Európska únia nemôže konať takže ak iné regióny, ako keby iné regióny neexistovali, nie. Treba to robiť skutočne v blízkosti občanov. Ďakujem. No už teraz eh, môžeme otvoriť diskusiu. No a budem sa snažiť eh, alebo musím dodržiavať eh, čas, takže bude to viac menej 3 minúty to budú. Máme niekoľko tlačiv tu a ako prvému dám slovami pánovi Klausovi Cechovi za Nemeckého polkového snemu v Nemecku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, že môžem prehovoriť. Prosím, na úvod vždy zdvihnite ruku, rečník, a uvidíme, kde je. Nože, ďakujem veľmi pekne za to, že môžem prehovoriť. Ja hovorím ako zástupca druhého eh, nemeckého parlament, druhej parlamentnej komory, ktorá sa nazýva Spolkovou radou. Ja by som chcel povedať následovnú vec. Ja žijem a pracujem v jednom z členských štátov na eh, území bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Ja by som chcel privítať tie eh, pozitívne, to pozitívne tie pozitívne účinky, ktoré vidíme v krajinách bývalej NDR. To je v oblasti zamestnaneckej politiky, je to tiež v oblasti integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, ale aj zlepšovanie príležitostí pre ženy na pracovnom trhu. Alebo dôležité, dôležitá potreba uh, uh, usidlovania podnikov v Nemecku v Nemecku sme stanovili veľmi dôležité hranice pre koheznú politiku a štruktúrálnu politiku. Význam štruktúrálnej politiku vidíme v nasledovaní súčasných usmernení. Treba e, veľmi dôsledne dodržiavať zásady politiky. Ja som si s veľkým potešením vypočul generálneho riaditeľa pána Aherna a je pravda, že práve musíme podporovať zamestnancov, opätovnú integráciu do pracovného života alebo hľadanie príslušných činností a práce. Kohezná politika by aj v budúcnosti mala prispievať k odburávaniu sociálnych a hospodárskych rozdielov a to je jedným z pilierov základných kameňov európskej integrácie. Kohezná politika musí aj v budúcnosti podporovať jednotlivé regióny. Musí umožniť predovšetkým posilnenie regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanie v zvyšku členských štátov a regiónov. No a z nášho hľadiska nemôžu nemôžeme e, rýchlo zrušiť financovanie, pretože je množstvo členských štátov, ktoré po prechodných e, obdobiach nebudú mať čas na e, maximálnu podporu a to by spochybnilo množstvo programov, ak by podpora z dňa na deň skončila. A hovoríme o tom, že musia byť zavedené prechodné opatrenia pre tie regióny, ktoré už nebudú viac oprávnené na maximálne čerpanie. Musí byť, zaistené, rovnosť, musí byť zaistená rovnosť zamest, e, zaobchádzania. Vidíme e, množstvo bodov pre e, zlepšenie efektivity európskej súdržnej politiky. Práve v kontexte súčasnej krízy cítime, že zjednodušenie čerpania fondov je krok správnym smerom. Štvrtá kohesná správa poukazuje na ďalšie výzvy. O tom sa dnes viackrát hovorili predovšetkom na klimatické zmeny a zásobovanie energiami. A musíme sa sústrediť na to, aby sme tieto nové výzvy dokázali riešiť novými politickými iniciatívami a nemali by sme príliš preťažovať koheznú politiku novými cieľmi aj pri voľbe indikátorov pre tie najslabšie regióny eh, by sa mali využívať jasné indikátory a HDP na hlavu je jediným vedecky preukázateľným. Ďalej potrebujeme ďalšie, alebo kohézia musí byť v prospech celého spoločenstva, ale musia sa príjmať aj decentralizované akcenty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz by som dal slovo pánovi Gaspere Gisemu z talianského eh, parlamentu z výboru pre rozpočet. Nech sa páči, máte eh, slovo. Ďakujem, pán predseda. Debata o eh, koheznej politike je dôležité pre budúcnosť európskej koheznej politiky. Spôsob, akým chceme vyvíjať túto politiku, od toho bude závisieť samotná predstava o Európe. Je to dôležité aj pre európsku konštrukciu. Je to, je, je to faktor rozvoja Európy. Únia nemôže očakávať, že sa stane najkonkurencieschopnejšou svetovou e, ekonómiou, ak nebude vnútri kohezna, musí zachovať princíp koherentnosti a ďalšie sociálne e, práva, ktoré sú tým hlavným výdobytkom Európy. V dôsledku finančnej a ekonomickej krízy sa kohezná politika stala e, jednoducho ne, neobiditeľným e, nástrojom je to zároveň so, sociálny trumf a, boj, e, a v boji proti prekerným životným podmienkam. Súčasná kríza je o, e, oveľa výraznejšia v rozvojových regiónoch a štátoch a kohezná politika je dôležitá preto, lebo umožňuje garantovať integráciu nových členských štátov. Nechceme spochybňovať úlohu kohézie v budúcnosti po roku 2013. Je nemožné opätovne znárodniť regionálne politiky a nemožno vylúčiť ob- zaostalé a vzdialené zóny od cieľov konvergencie a tieto oneskorenia alebo takéto a takéto veci sú nepriateľné. My sme predsa prijali princíp solidarity a súhlasili sme s veľkou redukciou eh, v našich regiónoch počas obdobia 2007-2013. Budúce programovacie obdobie môže brať do úvahy pokroky, ktoré uskutočnili nové členské štáty E, v dôsledku veľkého hospodárskeho rastu, ale napriek tomu sú tu isté prvky, ktoré musia zostať zachované, ako regionalizmus, teritorializmus, to všetko sa musí zachovať, pretože inak by kohezná politika stratila svoj zmysel. Lisabonská politika tiež zavádza teritoriálnu dimenziu, dimenziu veľmi dôležitú, ktorá je jednou z cieľov únie a preto je potrebné, aby kohezná politika e, podporovala zamestnanosť v zaostalých zónach a treba bojovať proti všetkým pokusom o e, diskrimináciu, ale na to potrebujeme aj ďalšie finančné nástroje. E, táto politika musí vychádzať z takých dôležitých zdrojov, ako sú zdroje, ktoré sú ošetrené v súčasnom finančnom rámci. Takisto je dôležité, aby sa distribuovali dotačne, do, dostat, dodatočné zdroje a pán predseda je potrebné, aby únia mohla e, podporovať členské štáty, aby sa sústreďovali na svoje záležitosti. A to by bol ďalší E, prínos pre rast v týchto zónach, predovšetkým oneskorených zónach a malo by to význam aj pre infraštruktúry. No a napokon, ako povedal pred chvíľou riaditeľ, zjednodušiť procedúry, programovanie, riadenie, ale zároveň treba garantovať kontrolu a e, mechanizmy platieb. Ďakujem. A ďakujem vám za vašu disciplínu. A teraz dám slovo pánovi Berenovi z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, drahé kolegyne, kolegovia. Ja sa veľmi teším, že všetci tu máme rovnaký názor o tom cieli, že udržateľná a dynamická regionálna politika um, musí byť, musí pretrvať aj po roku 2013. A nie je náhodou poprvýkrát v tomto plánovacom období e, máme pre regionálnu politiku najväčší, najväčší, najväčšiu časť rozpočtu. Je to viac ako 44%. Bola to doteraz polnohospodárska politika, teraz je to regionálna politika. A ako podpredseda tohto výboru musím povedať, že tu výbor a parlament má veľký podiel na tom, že ťažisko a sústredenie sa obrátilo na túto politiku v ďalšom plánovacom období. No a tak ako je vo štutej správe o kohezii, o koheznosti, zdôraznené tak regionálne a medziregionálne e, rozdiely v rámci Európskej únie e, sú oveľa väčšie ako v USA a v Japonsku. A aj keď e, súčasne takmer súčasný vstup 14 nových členských krajín viedol k zmene štatistických údajov, tak teritoriálne e, výzvy, s ktorými musíme čeliť, sú neustále obrovské. Či už ide o hospodársky alebo technologický rozvoj, alebo o kvalitu života. A k tomu sa pridávajú, a máte pravdu, pán generálny riaditeľ, k tomu sa pridávajú nové výzvy, e, ktoré od roku 2013 sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, ktoré sa v najbližších rokoch veľmi väč- zväčšia sústredenie alebo koncentrácia obyvateľstva v mestských aglomeráciách, čo vedie k problémom preťaženosti dopravnej siete, ako aj otázky sociokultúrnej integrácie a v, mest- v mestách spôsobuje demor- demokratické zmeny, e, ktoré sa vyjadrujú predovšetkým v starnutí obyvateľstva ďalší proces globalizácia a neustále rastúca, eh, rastúci dopyt po polnohospodárských eh, výrobkoch, eh, klimatické zmeny a tým prírodné katastrofy, rovnako ako rastúce ceny energií. To sú všetko výzvy, ktoré v ďalšom plánovacom období musíme riešiť práve v rámci koheznej politiky. No a práve s týmito novými výzvami e, teritoriálny rozvoj nadobúda nový e, rozmer a po roku 2003 musíme na tieto výzvy reagovať, potrebujeme si koheznú politiku ponechať a musíme ju ďalej budovať. A preto e, to ťažisko nemôže byť, a zdôrazňujem to, nemôže byť výlučne v nových členských štátoch, pretože tieto výzvy sú veľmi dôležité aj pre Európsku 15 a vyžadujú si komplexný prístup a komplexnejší prístup ako Lisabonská stratégia. Nož eh, zhrnul by som to tak, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, že všetky návrhy v budúcnosti alebo podporovať len regióny cieľa 1 musí to musí byť povedané jasné nie, ako aj všetkým snahám o nejakú renacionalizáciu kohoznej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Neviem, či ste si všimli, že v európskej rozprave ešte stále nás označujú ako nové členské štáty. Je to zaujímavé, kto sa považuje za nového a kto za starého. A ako dlho ešte takéto rozdelenie bude fungovať. Ako dlho sa Polsko napríklad bude vnímať ešte ako nový členský štát, no uvidíme. Teraz by som dal slovo jednému zastupcovi národných parlamentov z novej členskej krajiny. A pani Zviecka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani przewodniczący. Szanowni państwo, dotychczas podejmowaliście tematy takie dosyć ogólne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Doteraz to bola taká všeobecná rozprava a ja by som sa chcela sústrediť na jednu oblasť a to je rozvoj ľudského kapitálu. V rozvojových postkomunistických krajinách zažívame aké náročné, aké časovo náročné tiež je zmena, je zmeniť myslenie obyvateľstva alebo človeka. V súčasnosti v Polsku vykonávame reformu vyššieho vzdelania zameranú na zvýšenie konkurencie schopnosti ľudí na pracovnom trhu. Chceme zlepšiť mobilitu účastníkov pracovného trhu. A to nie len von z Polska, ale aj smerom do Polska a v rámci Polska. generálny riaditeľ, generálna riaditeľstva pre eh, regionálny rozvoj hovorili, že potrebujeme eh, rozvíjať regióny. A to znamená, že potrebujeme eh, infraštruktúru hm, ďalej budovať. A myslím, že ak Európa myslí vážne, že chce byť konkurencieschopná na globálnej úrovni, tak kohezná politika musí byť zameraná a založená na rozvoji ľudského kapitálu. No a prečo Nobelová cena za medicínu a technické disciplíny vždy skončí v USA. To nie je náhoda, že? No a v týchto okolnostiach globálnej krízy musíme vzdelávať naše obyvateľstvo. To je jedinou cestou do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dám slovo pánovi Eugeniovi Nasarlimu zo Španielska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som chcel poblahoželať Európskemu parlamentu k iniciatíve zorganizovať túto debatu, pretože je to veľmi dôležitá rozprava a veľmi vhodná. Chcel by som vám povedať, že v Španielsku e, poslanci španielského parlamentu sa skutočne znepokojujú nad budúcnosťou e, budúcej kohéznej a sociálnej politiky v Európe, najmä v dôsledku krízy, pretože naozaj táto veľká kríza môže mať na ne dopad. Nemôžeme negovať, že, neexistu, že existujú znepokojujúce e, symptómy, ktoré skutočne môžu e, poškodiť koherentnosť koheznej politiky. Nebolo by nič menej koherentné ako protekcionizmus v oblasti ekonomiky a zároveň realizovať kohezné politiky. A tak prvá myšlienka, ktorú by som tu chcel predniesť, je, že väčšina španielských poslancov považuje koheznú politiku ako jeden zo základných faktorov budovania Európy. Po druhé, myslím si, že kríza nám jasne ukazuje, že myšlienka, že budúcnosť kohéznej a sociálnej politiky a nová e, stratégia by mali byť čoraz viac spojené s tým, čomu zvykneme hovoriť politika štruktúrálnych zmien, ktoré potrebuje celá EÚ a podľa môjho názoru tieto musia e, byť v súlade s duchom Lisabonskej e, stratégie a treba vyvíjať veľké úsilie sociálne aj ekonomické, lebo sociálna a kohezná politika má byť akýmsi zastrešením týchto snách. Tretia myšlienka, ktorú by som chcel veľmi stručne načrtnúť, je, že medzi faktormi, ktoré tu boli spomenuté, i o tom, aká by mala byť stratégia po roku 2013, tak myslím si, že by tu mali byť také tri hlavné priority, e, pokiaľ ide o hlavné prvky sociálnej koheznosti. Poprvé, demografia. Vznikajú nové demografické nerovnováhy uprostred Európy ako dôsledok na jednej strane E, neriadenej imigrácie a na druhej strane v dôsledku starnutia obyvateľstva. V tomto sa jednotlivé časti Európy výrazne líšia. Po druhé, máme tu problém zamestnanosti a nezamestnanosti, čo je samozrejme faktorom sociálneho neporiadku a to by nás malo odviesť k myšlienke a k potrebe e, zmodernizovať pracovný rámec ktorý máme k dispozícii. A po tretie, myslím si, že sociálne aspekty nemôžu byť vyhodené z perspektívy posilnenia teritoriálnej kohézie, lebo mobilita e, by mala skutočne e, platiť pre celý európsky priestor, či už pokiaľ ide o dopravu alebo aj ďalšie oblasti. A na záver, pán predseda, dovolte, aby som vám povedal, že podľa môjho názoru E, výhoda alebo úspech tejto novej stratégie, e, ktorá sa pripravuje, e, je dôležité tam brať do úvahy všetko, čo sme tu povedali, ale závisí vo veľkej miere od dobrej koordinácie národných kohezných politík. To sú európske programy, ktoré musia byť ešte podpísané, lebo tam existuje veľa e, nevyvážených miest No, lebo každý štát e, vlastne by chcel robiť to, čo sa mu zachce. Mali by sme stanoviť rovnaké pravidlá. Toto je jedna z najväčších výzev. Ďakujem. Eh, ďakujem, pán poslanec. A teraz by som dal slovo e, členovi Európskeho parlamentu, pánovi Gelekovi z Francúzska. Nech sa páči. Áno, ďakujem, vážený pán predseda. Myslím si, a ja si teda myslím, že táto rozpráva je mimoriadne vhodná. Už sa nechcem vrácať k tým bodom, ktoré naša, náš výbor považuje za najdôležitejšie kroky v oblasti koheznej politiky pre Európu, ale možno by som chcel trvať na tom, že kríza, ktorú teraz prežívame, spochybnila vo všeobecnosti to, čo bolo akousi, akýmsi smerodajným orientačným bodom, tak v ekonomickej oblasti, v sociálnej oblasti začíname krízu tvrdo prežívať, teritoriálne dopady budeme pociťovať naozaj veľmi silne, ale toto všetko nás samozrejme vedie k novému pohľadu na regionálnu a koheznú politiku. A ja by som chcel povedať našej švedskej kolegyni, že budeme potrebovať trošku zmeniť spôsob, ako hovoríme, lebo hovoriť o tom, že e, by sme mali otvoriť trhy, zredukovať ďalšie aspekty. Myslím si, že to je trošku nelogické a pokiaľ ide o tie výzvy, tak tie sú skutočne veľké a my sa budeme musieť vedieť prispôsobiť novej situácii. Je pravdou, že v našom výbore sme upozornili na túto konvergenciu, ktorá je skôr úspešná v EÚ, e, v nových alebo v starých členských štátoch, volajte si ich ako chcete, ale samozrejme ešte stále pretrvávajú rozdiely na regionálnej a infra regionálnej oblasti viac v jednej krajine ako v inej krajine. A my sme preto e, potvrdili význam skutočnej európskej koheznej politiky na celoeurópskej úrovni a neželáme si renacionalizáciu. Stačí sa napríklad pozrieť, aký problém predstavujú národné plány, ktoré sa pripravujú alebo ktoré sa realizujú v dôsledku súčasnej krízy. Toto nie je naozaj e, úroveň e, pre európske kroky. A potom chcem trvať na jednom bode, ktorý vyvolal v našom výbore debatu. My sme o tom debatovali s komisiou, s pánom generálnym riaditeľom a myslím si, že musíme o tom debatovať. Je to Lisabon. Netreba si miešať Lisabonskú zmluvu, o ktorej e, s veľkou trpezlivosťou očakávame, že bude potvrdená na celoeurópskej úrovni. A potom tu máme Lisabonskú stratégiu, ktorej aktualizácia a prispôsobenie sa koheznej politike bude mimoriadne ťažké a ktorá by nás mohla pravdepodobne viesť k tomu, že Európania sa ešte trochu viac vzdialia od tejto Európskej únie. Myslím si, že tieto otázky budú naozaj veľmi silne zaznievať v roku 2013, ale musíme byť e, skutočne vášnivo prežívať túto regionálnu a koheznú politiku, ktorá je budúcnosťou Európy, aby sme odpovedali na výzvy budúcnosti. Už sa tu o nich hovorilo, sú to veľké výzvy, obávané výzvy, ale my musíme byť absolútne pripravení e, na prijatie e, Lisabonskej zmluvy. Len čo bude e, územná kohézia potvrdená ako jeden z najväčších cieľov Európskej únie, budeme mať na stole e, oznámenie komisie, ktoré by malo byť operačn, operačné hneď 1. januára 2013. Samozrejme, že tu máme ešte isté rozpočtové lehoty, ale v podstate by som rád skončil tým, že Európska únia preukázala, že vie pracovať ako vodca v oblasti, ako napríklad klíma, a rovnako je potrebné, aby preukázala aj e, svoje vodcovstvo v oblasti budúcnosti našich území. Ak nebude toho schopná, my najskôr budeme prekonaní inými region, dvoma regionálnymi mocnosťami na úrovni planéty a potom je to veľké riziko, že Európska únia sa jednoducho roztopí v egoizme, ktorý je veľmi odlišný medzi jednotlivými krajinami, ale je, líši sa v mestských a vo vidieckých sídlach a tak ďalej. Myslím si však, že my musíme sa pripraviť aj na takúto eventualitu v roku 2013. Ďakujem. Teraz eh, dám slovo zástupcovi eh, zástupcovi Litvy. Pán Vitualda z Korpavesa, nech sa páči. Máte slovo. Prepašte, ak som vaše meno vyslovil nesprávne. Ďakujem pekne. Vážny pán predsedajúci, vážni kolegovia. Ďakujem eh, za pozvanie na túto schôdzu. Ďakujem za takúto otvorenú diskusiu v Európskom parlamente. Európska politika súdržnosti je veľmi dôležitou politikou a musíme hovoriť o jej budúcnosti. Táto politika, národné politiky a európske politiky budú úspešné iba vtedy, keď budú prepojené prostriedky z Európskeho štrukturálneho fondu sa využívajú v, v Litve ako prostriedky na rozvoj jedného regiónu, ale aj iné účely. Tu sa snažíme byť vynaliezavý pri čerpaní týchto prostriedkov tak, aby európska regionálna politika v Litve bola dostatočne dobre implementovaná. Mm, snažíme sa vyberať projekty podľa regionálnych kritérií, Snažíme sa zohľadňovať e, e, možnosti a snažíme sa nezvyhodňovať jednotlivé regióny. V budúcnosti možno budeme musieť e, zmeniť našu politiku súdržnosti, budeme ju musieť možno rozšíriť. Dôležitým cieľom politiky súdržnosti je odstránenie regionálnych rozdielov. Domnievame sa, že tie najslabšie rozvinuté regióny by mali byť eh, v strede pozornosti tejto politiky súdržnosti. To kritérium mm, na osobu by malo byť najdôležitejším kritériom pre regióny, ktoré sa vnímajú ako málo rozvinuté. Európska únia by mala podporovať solidaritu medzi štátmi. Eh, tri hlavné cieľy, konvergencia, regionálna konkurenceschopnosť, zamestnanosť územná spolupráca. Tieto by mali byť aktuálne aj v budúcnosti. Sú však aj nové výzvy, napríklad um, pohyb osôb, e, tlak fenoménov ako klimatické zmeny, globalizácia, nárast cien energie. To všetko sú dôležité problémy. A o tomto sa vedia aj európska diskusia, ale nové výzvy by nemali zacieniť e, cieľ samotnej koheznej politiky. Litva podporuje súhru politiky súdržnosti a Lisabonskej stratégie, ale trváme na tom, že rozvojové projekty by sa mali považovať za odlišné od členských štátov, pretože také aj sú. Na splnenie lisabonských cieľov Litva na obdobie 2007-2013 e, naplánovala viac ako polovicu finančných prostriedkov, ale máme veľkú potrebu investícií v oblasti zdravotníctva, e, vzdelávania, sociálna infraštruktúra. Tieto oblasti nespadajú do financovania z Lisabonskej stratégie. V zelenej knihe z jesene roku 2008 komisia zdôrazňuje prístupnosť e, verejných e, služieb občanom. Sme presvedčení, presvedčení o tom, že postupy v oblasti a priamej podpory by mali byť zjednodušené tak, aby sa mohli preskúmať všetky okolnosti takejto podpory. Musíme tiež venovať zvyšenú pozornosť e, aj skúmaniu následkov. Štrukturálna pomoc by sa mala viac orientovať na výsledky a na účinnosť e, svojho fungovania. Už teraz e, pracujeme na dlhodobých projektoch, už ich ovplyvňujeme aj na dlhodobých prioritách a snažíme sa vyčleniť eh, preslušné prostriedky na tieto ciele. Politika súdržnosti vzhľadom na svoj význam by mala naďalej eh, sa pokladať eh, za kľúčovú politiku Európy. Yes, uh, thank you. And now... Ďakujem. A teraz Myslím, že je na rade pani Pimenta z Portugalska. Nech sa páči, máte slovo. obrigado. Ďakujem, pán predseda. Skutočne som rada, že som mohla prísť na toto stretnutie. Zdieľam to, čo tu bolo povedané a aj my sme presvedčení, že kohezná politika EÚ je základným pilierom procesu integrácie a preto zohrávajú základnú úlohu pri znižovaní rozdielov v regionálnom rozvoji a preto nemôžu prestať existovať po roku 2013. Vieme veľmi dobre, že existuje jasné prepojenie medzi euroskeptikmi a nárastom disparít medzi regiónmi a preto Nikdy nemôžeme otvoriť ruku európskych kohezných politík na to, aby sme podporili legitimitu únie. Sme presvedčení, že výzva je taká, že musíme pokračovať v presadzovaní konvergencie medzi regiónmi, znižovať rozdiely v rozvoji. Vieme, že dnes existujú oblasti, ktoré prešli z cieľa 1 do cieľa 2, nachádzajú sa však v krízovej situácii a ich e, vývoj a ich HDP klesá, takže sme bez ohľadu na toho, či sú v cieli 1 alebo 2, stoja pred výzvami, ktoré pred ne kladie dnešná doba. Máme tu regióny, kde je treba viac investovať do infraštruktúr, ale všetci sme si vedomi, že bude potrebné, že naše regióny musia byť konkurencieschopné, že musia staviť na modernizáciu, na znalostnú ekonomiku a na plnenie Lisabonskej stratégie. Vieme dobre, že toto všetko sa musí robiť e, v rámci udržateľnosti planéty, a teda naša ekonomika musí byť založená na rešpektovaní planéty. Sme presvedčení, že tieto výzvy mm, e, súvisia s prepojením európskej a národných kohezných politík, prepojením prostriedkov, ako dobre povedal pán Arne, náš generálny riaditeľ. Je potrebné vidieť, ako sa rozkladajú síly v oblasti rizikových e, kapitálov, tak aby všetci mohli prispievať e, k tomu, e, o čo sa všetci snažíme. Je to naše šťastie a harmonický rozvoj. Pán generálny riaditeľ už spomenul otázku reštrukturačného balíka, i to, že je potrebná veľká debyrokratizácia. Všetci veľmi dobre vieme, že štruktúry únie sa často e, identifikujú s byrokraciou a preto je tu isté nebezpečenstvo a preto si želám, aby sme boli rýchli a inovační. Súčasne e, dúfam, že balíček, ktorý sa teraz analýzuje, pokiaľ ide o zjednotenie implementačných pravidiel koheznej politiky, nikdy neprestanú byť e, transparentné a nikdy nestratia zo zreteľa efektívnosť kohezných politík. My si želáme, aby tieto veci dobre fungovali. A ja teda dúfam, že Analýza a zjednodušenie bude dôležité, ale rovnako dôležité bude, aby sme nezabudli na to, že transparentnosť je tiež dôležitá a musíme nájsť taký najlepší spôsob prepojenia medzi odbyrokratizovaním a transparentnosťou. No a zároveň by som ešte chcela povedať, že som presvedčená o tom, že keďže neexistuje dobrá politika kohézie, v únie, tak eh, bohužiaľ neexistuje. Yes, thank you. And now... Ďakujem. Teraz dáme slovo pánovi pán Nistorovi, poslancovi Európskeho parlamentu. Voorzitter, dank u wel. Het is denk ik heel goed dat we de mogelijkheid... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím, že je veľmi dobré, že sa teraz eh, venujeme tejto téme a našli sme si na ňu čas, pretože ešte to nie je definitívne rozhodnuté. Môžeme predsa len tak trochu bilancovať. My v parlamente sme boli veľmi aktívni, ale aj národné parlamenty boli aktívne. E, pamätám si na diskusii o finančnom rámci. Vtedy sa diskutovalo o, o, o grošoch, e, fenigoch a centoch a nie bližšie obsahu. Možno tu ide o finančný rámec, o týchto 7 rokov Možno by bolo rozumné, keby sme sa zamysleli nad výzvami budúcnosti. A som presvedčený, že naša politika musí prejsť modernizáciou. Myslím, že je dobré, ako povedal pán predsedajúci, nemali by sme vychádzať automaticky z toho, že napríklad ciele sa dodržia do roku 2012. To je jasné vyhlásenie, ale obsahovo to znamená, že ako Európska únia nemôžeme vždy e, pokračovať e, v takom veľkom duchu, navyšovanie, e, zdvojnásobnenie sum, ktoré sú určené na výskum a rozvoj, teda podpora tých veľkých oblastí financovania bez podpory regionálnej politiky. Samozrejme, chceme posilniť konkurenceschopnosť s ohľadom na regióny. Tradične z politiky súdržnosti eh, vyplýva, že pozícia regiónov sa za posledných niekoľko rokov posilnila. Teda musíme roz, rozlišovať medzi projektami výnimočnosti, ktoré podporuje Brusel. Eh, to už nie je 54 miliárd, eh, budúci rok to už bude viac ako 100 miliárd, ale zároveň to znamená, že sa to niekde musí skončiť v regiónoch. Je to aj obsahom zelenej knihy o sociálnej súdržnosti a to právom. Tam sa podporuje koncentrácia. Koncentrácia je dôležitá. Celkom isté je to spôsob, ako môžeme posúvať poznatky a vedomosti, ako môžeme e, zabezpečiť e, spoluprácu medzi regiónmi v Európe. V týchto moderných časoch e, máme na stole hospodárskú krízu, celkom isté prídu aj ďalšie krízy a môžeme potom dokázať, ako tu už bolo povedané, že musíme poskytnúť nové odpovedi na nové výzvy a budeme aj schopní. Preto myslím, že je dobré, že medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami prebieha takáto rozpráva. Nebudeme čakať na piatú správu o, a na ďalší finančný rámec, pretože potom bude prebiehať už tá záverečná debata. A bez toho, aby sme sa predtým zhodli na našich spoločných e, vyhliadkách, myslím, to nepôjde. Preto myslím, že je veľmi dobré, že diskutujeme už teraz. A ešte jedna vec, ktorú chcem spomenúť. V Európskom parlamente máme politické skupiny. Ja som členom ľudovej e, frakcie a za posledný rok sme sa zamýšľali nad e, prioritami a ťažiskami našej práce. Napríklad sme sa zhodli na tom, že potrebujeme jednu jedinú európsku politiku súdržnosti, musíme pokračovať v konvergencii, ale potrebujeme tiež nové výzvy v cieli 2 a to nebude fungovať e, v tých starých e, zabehaných kolejach diskusí. Musíme do toho začleniť aj národné parlamenty. A cieľ 3, cezhraničná nadregionálna spolupráca, to sa musí posilniť e, vzhľadom na vzájomnosť. Túto spoluprácu potrebujeme na vonkajších hraniciach, ale aj v regiónoch a v, medzi regiónmi. Bude to však možné iba vtedy, keď štáty budú spolupracovať, pretože štáty samostatné sú príliš malé, nie sú schopné e, medzi sebou si vymieňať e, skúsenosti. Napríklad pozrime sa na región Dunaja. Musíme prekračovať hranice, musíme fungovať na medziregionálnej úrovni a to nám poskytne nový e, prístup pohľadu. Môžem vám odporúčiť túto malú brožúrku, môžete si ju zobrať a preštudovať, je k dispozícii vo viacerých jazykoch. Ďakujem. Yes, thank you very much. No, Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostáva slovo pán Talasinos Talasinos z gréckého parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som tiež chcel zdôrazniť význam dnešného spoločného zasadnutia, pretože význam politiky súdržnosti je veľmi dôležitý pre celú Európsku úniu. Týka sa to medzinárodnej, národnej aj regionálnej úrovni. úrovne. Kohezná politika EÚ má jasný obsah. No a stalo sa to samostatným pilierom, ktorý prepája európske politiky. Ja si myslím, že skutočný význam tejto politiky by malo byť vyrovnávať rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Rozdiely, ktoré sa prehlbujú kvôli medzinárodnej kríze a deformovaniu medzinárodnej hospodárskej súťaže. Ja si myslím, drahé kolegyne a kolegovia, že izolované horské regióny v Európe by mali dostávať osobitnú pozornosť, aby boli vyriešené ich problémy. Ako som už povedal, oni majú skutočne veľké problémy v súčasnosti. Že každý si uvedomuje, že sú regióny v Grécku, ako napríklad môj región, ktoré sú veľmi vzdialené od centra a sú to horské regióny. No a v Grécku e, sme zažili pokusy o poskytnutie vyššej alebo lepšej integrácie regiónov prostredníctvom súdržnosti tak, aby sme mali jednu politiku e, pre napríklad ostrovy Európskej únie. Nie, je nepochybné, že politika súdržnosti EÚ musí byť posilnená a myslím, že nasledovné by, by boli dobré smerovania. Napríklad myšlienka odstránenia medziregionálnych hospodárskych a sociálnych rozdielov, e, koncentrácia na výskum, vývoj, životné prostredie, lepšia špecializácia na teritoriálnu diferenciáciu a zohľadňovanie znevýhodnených regiónov ako e, ostrovov, horských regiónov alebo um, regiónov, kde je veľmi malá populácia. No a mali by sme sa tiež snažiť zaistiť, aby výsledky, a tieto pozitívne výsledky boli dostupné všetkým regiónom. A to sú problémy, ktoré, e, s ktorými sa obyvateľia EÚ potýkajú každý deň aby by sme mali zaistiť, aby politiky boli náležite implementované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz dávam slovo zástupcom Polského senátu. Je to pán Soft Ortil. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Chcel by som eh, veľmi srdečne poďakovať eh, za to, že som dostal možnosť eh, prehovoriť v tejto veľmi zaujímavej diskusii. Úloha vášho výboru v Európskom parlamente je mimoriadne dôležitá. V diskusiách o budúcnosti kohesnej politiky je dobré myslieť na súčasnú hospodárskú situáciu. Ale rovnako by sme nemali zabúdať ani na to, čo sa môže stať v budúcnosti. Ja si myslím, že by sme mohli urobiť určité predpovede na obdobie po roku 2013 napríklad. Si myslím, že možno budeme mať problémy v oblasti energetickej bezpečnosti po energetickej kríze. Ehm, by sme ďalšie rozširovanie rozdielov v spoločnosti. To sú všetko problémy, ktoré budeme musieť zohľadňovať v budúcnosti. Samozrejme, hospodárska kríza je problémom, ale vo svetle politiky súdržnosti je to výzvou a príležitosťou. Príležitosťou zmeniť smerovanie tejto politiky. Rozprava, ktorá sa uskutočňuje v národných parlamentoch a v rôznych orgánoch a na rôznych miestach, indikuje, že by sme mali a pokračovať s politikou súdržnosti. A to je výsledok procesu konzultácií v európskej úrovni. Avšak ciele a princípy si vyžadujú nápravu. Rovnako ako si to vyžaduje implementačný systém. Politické ciele a priority musia byť definované takým spôsobom, aby sa politika sústredila na obmedzený počet cieľov a priorít. Koho je politika súdržnosti by, malo byť, by mala byť hnacou silou rozvoja v spoločenstve. Mala by prispievať k riešeniu víziev globalizácie a mala by odstraňovať rozdiely medzi tými bohatšími a chudobnými regiónmi. Mal by to byť prostriedok solidarity Rovnako stále vidíme pokračovanie špeciálneho operačného programu pre 5 najmenej rozvinutých regiónov v Polsku a ostatných programov podobného zamerania. No a samozrejme, politika súdržnosti by mala byť vnímaná ako integrovaná horizontálna rozvojová politika. No a zohľadom na to, že kohezná politika by mala spájať rozvojové snahy, tak by sme mali sa zamyslieť nad odburávanie bariér medzi jednotlivými fondami. A mali by sme sa zamýšľať nad finančnou podporou rozvoja vidieka v rámci regionálnej politiky. My všetci e, si uvedomujeme, ako programovanie prebieha v praxi, ako e, sa kreslia tie demarkačné alebo demarkačné línie, no a ako nie je tam vždy e, súlad medzi opatreniami a cieľmi. A to spôsobuje tie zakopnutia v následnej kontrole. Ja si myslím, eh, že kohezná politika by mohla byť štruktúrovaná efektívnejšie. Ja vítam skutočnosť, že nehovoríme dnes o o peniazoch, ktoré plynú do tejto politiky. Je dôležité, aby sme hovorili o princípoch a smerovaní. Ja si myslím, že v budúcnosti my sme sa mali vyhnúť redukcii finančných prostriedkov v tejto politiky. No a tri ciele, tak ako to hovoria všetci, by mali ostať zachované. Tej politiky to, co bude Potrebujeme politiku, ktorá bude efektívna, účinná. Je to politika, ktorá musí byť úspešná. A to znamená, že musíme mať spolahlivé indikátory rozvoja. Nemôžeme sa riadiť iba ekonomickými parametrami, musíme používať aj demografické parametre, sociálne, vzdelávacie, ekologické, ako aj teritoriálne parametre. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán senátor. A teraz slovo pánovi Janovskému, poslancovi z Polska. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Toto je veľmi zaujímavá a užitočná rozpráva. Koľkokrát sme si dnes zaznelo dnes slovo kríza. Toto nie je čas na paniku ani chaos. chaos. Toto je čas na pokojné úvahy a rozmýšľanie. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste e, porozmýšľali a spomenuli si na pilota, ktorý pristal s lietadlom na rieke Hudson v Amerike a presne podobnú chladnú hlavu si potrebujeme zachovať aj my na to, aby sme ukludnili venenú mieku v Európe. Ja by som chcel povedať niečo k prezentácii generálneho riaditeľa Herna. Všetko to bolo veľmi pekné, znelo to veľmi pozitívne, ale nezabúdajme na pitnú vodu. To ste vo svojich, do svojich úvah nezradili. Keď hovoríme o kohoznej politiky, musíme sa tiež zamýšľať nad výsledkami súčasnej politiky súdržnosti. Neviem, či sa nám to podarí dovolieb, ale bolo by dobré pre občanov Európskej únie, aby dostávali informácie, mali by dostať list s vysvetlením, ako sa vynaložili finančné prostriedky. Ja osobne si myslím, že veľmi dobre približne mal, malá čiastka a mala pomerne veľký účenok. E, celky, celkový rozpočet EÚ je 1% z HDP a je skutočne vynikajúce, aké veľké účinky toto malé percento prinieslo. Ja nevidím žiadny rozpor medzi infraštruktúrou a inováciami. A ja sa obávam, že by sme mohli urobiť chybu v eko, ekologickej oblasti, v energetickej oblasti. Treba stále veľa robiť, ale súdržnosť a kohézia, kohézia, koheznosť sa musí merať v kontexte všetkých takom kontexte, aby všetkých 500 miliónov obyvateľov EÚ mali rovnaký prístup k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Ak sa zamyslíme nad súčasnou situáciou, tak sú tu obrovské rozdiely v HDP na hlavu medzi tými najlepšími a najhoršími regiónmi. A to je obrovský rozdiel. Takže Mali by sme podporovať inovátorov, eh, ktoré sú hnacími silami rastu. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostáva slovo zástupca španielského parlamentu, pán, teda pani Mericel Batet. Nech sa páči, máte slovo. Yes, Ďakujem, pán predseda. Áno, moje meno je trochu komplikované aj v mojej krajine, takže som vám prepáčila. A ja by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za túto iniciatívu a chcem podporiť České predsedníctvo pri organizovaní seminárov a stretnutí na rôznych úrovniach na túto tému, ale aj na iné témy, ktoré súvisia s ich prioritami. Chcela by som začať jednou vetou, ktorú povedal pán Áner, keď nám hovoril, že všetky problémy budúcnosti všetky globálne problémy, sociálna vylúčenosť, e, demografické zmeny, migračné toky, klimatické zmeny, energie, voda, ktorá sa tiež pridala, všetko e, bude súvisieť s koheznou politikou. Ja si myslím, že je treba brať do úvahy skutočnosť, že aj kohezná politika musí odpovedať na tieto výzvy budúcnosti, pretože vo veľkej miere bude závisieť od nás, ako zadefinujeme tieto verejné politiky, nie len kohéznu, ale aj ostatné. A v závislosti od definície kohéznej politiky, od priorit, ktoré si stanovíme, budeme schopní riadiť lepšie alebo horšie tieto výzvy. A myslím si, že to je dôležité a treba to zdôrazniť. V každom prípade je evidentné, že tieto výzvy majú nadštátnu, nadnárodnú Eh, charakteristiku, je to nad členskými štátmi, aj nad Európou, ale v každom prípade sú to nadštátne záležitosti a preto by bolo dobré eh, myslieť na to, že riešenia a prínosy, ktoré môžeme dať architektúre tejto koheznej politike, by mali byť tiež eh, zvonka, teda z členských štátov takže mali by prichádzať z Európskej únie. Spolupráca medzi všetkými e, štátnymi správami na všetkých úrovniach Európa, štáty, regióny, aj miestne samozprávy je nevyhnutné a je dôležité. No a potom samozrejme aj koordinácia rozličných politik, kohezná politika spolu so všetkými ostatnými verejnými politikami, ktoré sa môžu prispôsobiť tak komunitárnemu prostrediu, ako aj štátnemu. A teraz, pokiaľ ide o renacionalizáciu koheznej politiky, tak tam chcem nadviazať na to, čo povedal môj talianský kolega, keď povedal, že je priamo proti renacionalizácii tak ja chcem tiež povedať niečo podobné. Myslím si, že to by znamenalo krok späť, lebo kohezná politika znárodnená nás nepovedie ku kolektívnemu úspechu, ale nepovedie nás ani k úspechu niektorých častí. Takže toto pokušenie upadnúť do protekcionizmu, chrániť si to svoje, to lokálne, znamená uzavrieť sa v nejakej bunke, to mi pripadá totálne neúnosné, a nedokáže prekonať súčasný krízový kontext. A myslím si, že by to ani nebolo nič pozitívne. Nebolo by to pozitívne a práve naopak išlo by to proti podstate našich hodnot. Išlo by to proti podstate hodnot Európskej únie, pri jej princípov, na základe ktorých sme celé roky úniu budovali Myslím si, že je dôležité, aby Európska únia sa spoznala a uznala ako globálny aktér a na to je nevyhnutné, aby sme všetci spracovali jednotne. Ďakujem. And, uh... Ďakujem. Teraz dám slovo zástupcovi Rumunského senátu z výboru pre verejnú správu. Pán Filip Petro, ďakujem. Ďakujem pekne. Sedím tu, mávam vám. Eh, ďakujem pekne. Najskôr chcem zablahoželať kolegom z výboru REGI k tomu, že diskutujú o tejto téme až do dvoch, pred dvoma mesiacmi som ešte ja bol členom tohto výboru a európska politika súdržnosti bola jedným z dôležitých cieľov práce výboru REGI. Európska politika súdržnosti je nástrojom, ktorý pomáha zjednotiť krajiny Európskej únie. Som si istý, že takáto rozprava, takéto stretnutie by sa malo v budúcnosti opakovať a mali by sme možno mať dispozícii viac času na diskusiu o týchto problémoch, najmä keď nadchádzajúce mesiace a roky nebudú celkom iste ľahkými. A to práve preto, že členské štáty majú taktiež čo povedať v súvislosti s transpozíciou európskych noriem do národnej legislatívy. Chcel by som vám pripomenúť diskusiu, ktorá prebehla na zasadnutí výborov regi minulý rok, pokiaľ ide o definíciu súdržnosti ako takej. V súčasnom kontexte hospodárskej krízy, ako povedal kolega z Polska, musíme bojovať s touto krízou, nemôžeme s ňou nič urobiť. Teda v tejto súvislosti, ak dovolíte, predložím niekoľko návrhov v mene Rumunského senátu, ktoré sú nasledovné. Poprvé, musíme zachovať Európsky sociálny fond a naďalej musí fungovať ako kľúčový nástroj pre politiku súdržnosti a to vzhľadom na dosiahnutie politickej efektívnosti, vďaka synergii a doplnkovosti politických rokov. Mali by sme sa tu vyhýbať vyňať tento fond zo, zo zastrešenia Európskeho sociálneho fondu. Mali by sme vyvinúť tiež spoločný mechanizmus spolupráce s využitím Európskeho regionál, fondu regionálneho rozvoja spoločne s komisiou. Je tiež dôležité sústrediť finančné zdroje politiky súdržnosti na presne stanovený počet priorít. Možno by sme to mali rozdeliť na základe tematických oblastí na konkrétne rozvojové oblasti a to by myslím prispelo k vytváraniu pracovných miest. Aspoň pre Rumunsko je dôležitým eh, fenomenom to, že sme hraničnou krajinou Európskej únie a keď vezmeme do úvahy zmeny, ktoré prebehnú v budúcnosti, Rumunsko sa ocitne v nejakej situácii voči susedským krajinám Európskej únie na východ. No a napokon ešte uvediem potrebu zjednodušiť eh, vykonávací postup v oblasti politiky súdržnosti. Musíme naďalej eh, aplikovať eh, princíp pomernosti, musíme zjednodušiť postupy jadenia a kontroly, musíme zjednodušiť pravidla v oblasti štátnej pomoci, najmä citlivých oblastiach, e, ako napríklad ochrana životného prostredia alebo odborná príprava a pomoc e, zamestnávateľom, pardon, zamestnancom. Pokiaľ ide o zjednodušenie regulačného rámca e, v oblasti riadenia štruktúrnych fondov súdržnosti na úrovni členských štátov, viem, že o tomto sa diskutovalo na výbore REGI a chcela by som navrhnúť, že e, táto z výboru REGI, výmena názorov s národnými par- parlamentmi, e, by mala mať e, aj ďalšie pokračovanie, aj keď nie je zrejme príliš veľa času, pretože máme pred sebou voľby do Európskeho parlamentu, ale možno potom by sme sa k tomu mali vrátiť a zorganizovať takúto podobnú schôdzu. Ďakujem ste našim kolegom z výboru. Teda ani som si neuvedomil, že tu zastupujete Senát. Teraz by som dal slovo pánovi Jozefovi Verešovi z Maďarska z výboru pre európske záležitosti. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Som trochu prekvapený, že z toho, že postupujeme úplne bežne. Sme teraz v celosvetovej kríze. Diskutujeme e, na pôde iných výborov o možnostiach využitia týchto fondov, aby sme pomohli národným štátom prežiť túto krízu. Sme si skutočne istí, že v roku 2013 podmienky budú rovnaké, ako si my počítame teraz? Ja si tým nie som istý. Myslím, že musíme myslieť na rámec týchto dimenzií a Lisabonská zmluva, na ktorú tak e, úplne očakáme, možno bude zastaralá. Keď vstúpi do platnosti, možno budeme potrebovať novú formu európskej spolupráce, aby sme sa dostali z krízy, v ktorej sme sa práve teraz ocitli a to je na celom svete, musíme vytvoriť politiku vybudovania kapacít, ktorá bude mnoho efektívnejšia v regiónoch a my sa venujeme konceptu kreativity ako jednej z najdôležitejších oblastí. Musíme umožniť regiónom, aby boli schopní prežiť túto krízu a rozvíjať sa naďalej. Politika súdržnosti o ktorej teraz e, diskutujeme, mm, mm, mám dosť veľké pochybnosti, e, či bude schopná čeliť e, týmto výzvam a zodpovedať tieto otázky. Hlavným problémom je, či sa skutočne domnievame, že rast, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, ktorý považujeme ako hlavný cieľ pre spoluprácu, je, bude fungovať aj v budúcnosti. Od roku 1995 vieme, že e, svet by fungoval aj s 20% pracovných síl a splnili by sme všetky naše potreby. To znamená, že by sme sa mali sústraďovať na naše e, potreby, e, tak aby sme dali prácu 80% ľuďom v produktívnom veku. To je trochu iný podiel, ako máme v súčasnosti. Ja myslím, že kríza, v ktorej sme sa teraz ocitli, ktorá zdá sa E, ukončí 300 rokov priemyselnej spoločnosti a ponechá nás s nezodpovedanými, s nezodpovedanými dvoma otázkami. V čom spočíva vedomostná spoločnosť e, a tento smer, ktorým sa chceme uberať e, a aký je koncept tohto prechodného obdobia. Teda, keď nepoznáme odpovede na tieto otázky, ako môžeme vyriešiť problém zachovania pracovnej eh, síly a eh, zosúľadiť ho s možnosťami pracovných síl. Hovorí sa tu o dynamizácii postupov. Myslím, že predovšetkým tu ide o to, aby kohezné fondy poskytovali dynamiku iba príjemcom a možno sa to prejaví predovšetkým v krajinách, ktoré sú výločnými platiteľmi. A to by sme mali zohľadňovať pri diskusiách. Musíme mať jasno, v tomto bude platiť viac a kto bude platiť menej. E, možno nie je slušné o tom hovoriť, ale myslím, že je to dôležitá politická skutočnosť, nemali by sme na ňu zabúdať. zabúdať. Naozaj sa domnievame, že Európska únia prežije s rozpočtom, ktorý predstavuje zhruba 1% HDP národných členských štátov naši konkurenti majú rozpočet 3-4 krát väčší. Myslím, že e, sa nám nepodarí tomu vyhybať e, tak e, šikovne ako doteraz tomuto problému. Obdivujem to, čo povedal pán generál Dredil, ale dovolím si v niektorých veciach protirečiť. Nemyslím si, že krajiny by mali byť hrdé na to, že financujú svoju regionálnu politiku. Ak niekto by mal prevziať túto, túto povinnosť, mala by to byť Európska únia, má na to dobrý hodnosť aj potenciál a mala by uvoľniť e, systém požičiek, ktorý bude fungovať v praxi. Ak chceme naozaj e, ponechať túto otázku na pleciach národných štátov, ako to bude fungovať, môžu um, fungovať formou úverov tak, ako fungujú doteraz. A to súvisí s, s racionalizáciou politiky súdržnosti. Ide však o to, že politika súdržnosti by mala fungovať minimálne na európskej úrovni. Implementácia by mala byť o mnoho flexibilnejšia a mala by byť o mnoho zameranejšia na ciele. Ale mám skutočne vážne obavy, či sú tam nejaké výhody, keď pristúpime k renacionalizácii samotnej definície tejto politiky? Hovorili ste o malých a stredných podnikoch, áno. Myslím, že e, to bude dôležitá téma pre nachádzajúce roky. Otázka znie, koľky z nich sa spamätajú z krízy, ktorá práve prebieha. Je našou povinnosťou e, znovu zadefinovať podiel financií ktoré im musíme priamo uvoľniť iba preto, aby prežili. Zároveň, keď sa staráme o systém bank a celosvetové firmy, ešte stále sme sa nedostali do situácie, e, kedy by sme efektívne pracovali s malými a strednými podnikmi. Aj keď vieme, že potrebujú takúto podporu, a to nielen na svoje prežitie. Kľúčovou otázkou konkurenceschopnosti Európy je otázka, ktorá súvisí s tým, či celý sektor malých a stredných podnikov bude v budúcnosti konkurenceschopný. Finančné riadenie a takýto druh podpory podnikania, to budú dôležité faktory v budúcnosti. Ja by som bol rád, keby sa hovorilo o výmene vedomostí spoločne so vstupovým financovaním. Hovorilo sa tu o žiltej karte ak budeme naďalej slušne hovoriť v zaužívaných kolajách, myslím, že nám to nepomôže. Prepačte, že hovorím takýmto štýlom, ale myslím, že ak sa neodosobníme od našich starých zaužívaných postupov, nepodarí sa nám e, po roku 2013 e, vyriešiť e, nové výzvy a neviem, či vôbec prežijeme do roku 2013 takouto stratégiou. Uh, uh, I will ask later Mr. Anner to react for the, to explain a little bit the problem of credit. Uh, ak dovolíte, možno vysvetlíme trochu problém pôžičiek, ale najskôr dáme slovo pánovi Vlasákovi, poslancovi Európskeho parlamentu Českú republiku. Pane predsedo, dámy a páni. Vážený pán predseda, dámy a páni, keď som počúval túto diskusiu, aj predchádzajúce diskusie, je jasné, že každý región má nejaké problémy a musí ich riešiť. Súhlasím s tým, že je potrebné zanalizovať koheznú politiku, zistiť, do akej miery je efektívna a prirodzene vzhľadom na novú budúcnosť tejto politiky prijať také opatrenia, aby si svoju úlohu v rámci európskeho rozpočtu obhájila. Uvedomujeme si, že viac ako tretina európskeho rozpočtu ide práve sem. Na túto diskusiu však potrebujeme nielen takéto komunikácie s národnými parlamentami, ale aj regionálnymi parlamentami a s mestami a obcami. To je veľmi dôležité. Preto som veľmi rád, že sa tu niekoľkokrát spomenulo nielen z úst pána Ánera, ale aj v piatok pani komisárka povedala, spolupráca a partnerstvo a pracujme spolu. E, som veľmi rád, že v priebehu českého predsedníctva sa uskutočnili aktivity, ktoré súviseli s problematikou úlohy miest v budúcnosti, tzv. European Urban Days, ktoré prebiehali e, minulý týždeň v piatok a v sobotu a tento týždeň sa konala prvá konferencia o regiónoch a ich e, problémoch Czech Rec Days. To bolo prvýkrát, čo sa regióny spojili a vďaka iniciatíve Juhočeského kraja diskutovali práve o budúcnosti koheznej a regionálnej politiky. Čo z týchto diskusí zaznelo ako kľúčová téma? Na jednej strane sme sa zhodli na tom, že je potrebné zjednotiť jazyk, ktorým hovoríme. Musíme si rozumieť, je potrebné aspoň čiastočne zadefinovať, čo je to regionálna politika, čo je to teritoriálna politika, čo je to urbánna dimenzia. Toto všetko sú veci, ktoré by sme mali vyjasniť. Ďalším problémom je, že tu formulujeme podmienky na využívanie štrukturálnych peňazí na rôznych úrovniach a z praxe žiaľ vieme, že dve, dve stránky podmienok z Európskej únie znamenajú stovky stránok podmienok na národnej úrovni a už nechcem hovoriť o nižších rovinách. Toto je treba samozrejme obrátiť a nesťažovať tieto podmienky a nechať vlastnú implementáciu na tie najnižšie štruktúry v rámci subsidiarity a teda v tomto prípade na región eventuálne na veľké mestské celky, ktoré tiež spravujú územia a v rámci integrovaných plánov vedia pripravovať cieľené projekty v daných oblastiach. Druhým alebo tretím problémom, ktorý sa vyskytuje v súvislosti so súčasnou finančnou krízou, je oblasť politiky dotácií. Všetci vieme, že kohezná politika je financovaná prostredníctvom dotácií. Tento trend by sa podľa môjho názoru a môjho výboru mal postupne meniť na modernejšie finančné nástroje. Hovoril o tom už pán Áner, ide tu o revolvingové nástroje, to znamená programy typu Jeremy, Jaspers a Jessica – kde peniaze, ktoré si konečný príjemca získa, môže a musí vrátiť, ale môže ich znovu použiť na iné projekty. To znamená, že sa bude oveľa viac používať integrované plány a plánovité akcie. Taký je trend. No a posledná vec, ktorú som si uvedomil práve na jednotlivých seminároch, je, nezrozumiteľnosť niektorých našich vyjadrení. Inak sa hovorí v Bruseli, inak na úrovni štátu, inak na úrovni dedín a miest. Zjednoťme si jazyk, hovorme jednoducho, rozumejme si navzájom, vysvetľujme veci a potom dostaneme podporu našej politiky. Dámy a páni, to sú stručne moje poznámky. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, uh, a teraz by som vám rád povedal, že ešte 5 osôb je na programe. Ja dám slovo trom zástupcom Európskeho, tro, trom zástupcom národných parlamentov a dvom eh, poslancom Európskeho parlamentu a potom zahrnutie. <clears throat> A teraz pani Haskin z, takže pán Haskin zo snemovne Lordov z eh, Veľkého Británie. Máte slovo. Ďakujem pekne. Eh, ja mám štyri pripomienky. Poprvé, musíme byť realisticky o prostriedkoch, ktoré máme k dispozícii. Hovoríme o rozpočte, ktorý je 1% európskeho HDP. Mnohí z nás by chceli, aby to bolo viacej. Ale v budúcnosti to pravdepodobne meniť nebude. Po druhé, ciele chudobnejších krajín cieľ pre Európske, chudobnejšie krajiny v Európskej únie bol najúspešnejším aspektom rozpočtu za ostatných 30 rokov, ako aj najúspešnejším cieľom európskeho projektu v ostatných 30 rokoch a preto to musí byť aj naďalej v centre pozornosti. Po tretie, po tretie, Európska únia sa musí koncentrovať na otázky, e, kde úloha Európskej únie je neočkriepiteľná, kde nikto nemôže e, pochybňovať úlohu EÚ a rovnako dôležité je, aby európska verejnosť sa zapájala do týchto projektov tak, aby sa s nimi dokázali identifikovať. A sú tri. Poprvé, koheznejší, integrovanejší prístup k energetike a k energiám. To je všetko, čo by si vážil každý v Európskej únie. Po druhé, otázky klimatických zmien, ktoré sú teraz veľmi vysoko na agente, agende v celej Európe. A tretiou vecou z čoho ja mám veľké obavy, je, a čo, čo, ma, čo ma veľmi zaujíma, že Európska únia zaostáva v otázkach vzdelania nielen za Severnou Amerikou, ale aj Áziou a oveľa viac pozornosti by sme mali venovať kvalite vzdelávania, ktorú poskytujeme mladým ľuďom. No a štvrtý a záverečný bod je ten najkritickejší, a totiž žijeme vo svete, kde Európska únia je o liberalizácii obchodu, o odburávaní bariér a za ostatných 30 rokov to bol taký celosvetový trend. Za ostatných pár mesiacov sme videli, aké tieto trendy sa katastrofálne obrátili, ak e, sa nezbavíme protekcionizmu, tak ako to robíme teraz, tak nie len projekt súdržnosti, ale celá Európska únia bude ohrozená. Ďakujem. Thank you very much indeed. And now the, uh, Mr. or Mrs. from... Ďakujem pekne teraz pani uh, Tatler za Národnej rady za Rakúska. Nech sa páči, vážený pán a predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Ja súhlasím uh, s polskými kolegami, že je nezmyselné uh, rozširovať paniku kvôli pretrvávajúcej kríze, ale eh, bagatelizovaním a nádejaním sa čomu nepomôžeme. Ja si myslím, že dopady súčasnej krízy, a mám rovnaké názory ako môj maďarský kolega, eh, v roku 2013 ešte neskončia s dopadmi. Neviem, ako dlho bude trvať kríza, ale s dopadmi tejto krízy sa budeme stretávať ešte aj po roku 2013 s fenoménom rastúcej nezamestnanosti budeme konfrontovaní v takej miere, ako to bolo pred niekoľkými rokmi ešte nemysliteľné. Ja viem, a čo, a môžem podporiť iba to, čo povedali kolegovia z Španielska a z Talianska. Budeme konfrontovaní s novým fenoménom hromadnej nezamestnanosti a ja, hlavne čo sa týka nezamestnanosti mládeže, tak eh, udalosti z posledných týždňov z Aten ma skutočne zrozili. No a s javom masovej nezamestnanosti je úzko spojený aj problém sociálneho mieru alebo zmieru. Eh, nemôže byť situácia taká predsa, eh, že máme vysokú nezamestnanosť alebo sociálny a mzdový e, dumping príde a nemôžeme sa len tak e, prizerať, pretože to príde v budúcich fázach. No a tým všetky ciele, ktoré v ostatných rokoch e, sme sledovali v regionálnej politike, budú úplne zničené. A treba proti tomu niečo robiť. Ja si preto nemyslím, že v súčasnosti existuje dôležitejší či- cieľ ako boj proti nezamestnanosti. Ja si teda myslím, cieľ zamestnanosti čo najvyššej musí byť celoeurópsky cieľ. Je cieľ Európskej únie, jednotlivých členských štátov, ale aj regionálnej politiky. Sociálny mier v našich krajinách v budúcnosti v najbližších rokoch bude v rozhodujúcej miere závisieť od toho, či sa nám podarí zaistie čo najvyššiu mieru zamestnanosti. Ak nie, tak ľudia sa nebudú zaoberať a nebudeme ich môcť uspokojiť s cieľmi pre klimatické zmeny, ale budú sa pýtať, kedy, kedy dostanem prácu a nie kedy začnem pozitovať vplyv klimatických zmien. Takže každý projekt budúcich, v budúcnosti, aj v oblasti regionálnej politiky, musí byť eh, preverený na dopady na zamestnanosť, na boj proti nezamestnanosti mládeže, na boj proti nezamestnanosti žien, ako aj na boj proti nezamestnanosti pre ľudí vo veku nad 50 rokov. V týchto, tieto tri oblasti budú mať obrovský význam. Každý projekt e, musí byť vnímaný cez prízmu boja proti nezamestnanosti a podpory zamestnanosti. Ja však nie som taký naivný, aby som sa domnieval, že len na regionálnej úrovni môžeme zaistiť zamestnanosť alebo cez regionálnu politiku. Ale politika jednotlivých členských krajín, regionálna politika a tým aj politika Európskej únie v rámci politiky súdržnosti a v regionálnej politike musia byť harmonizované pretože v členských krajinách to nenarazí na pochopenie, ak Európska únia vo svojej regionálnej politiky bude stanovovať iné ťažiska, ako to robia národné vlády ako to budú, ehm, čo budú, ako to budú formulovať v nasledujúcich rokoch. A čo budú musieť formulovať a čo budú musieť sledovať je zamestnanosť a boj proti nezamestnanosti. Ja si myslím, že tomuto fenoménu sa musíme osobitne venovať. Všetky ostatné problémy sú správne, avšak všetky ustupujú do úzadia pred problémom nezamestnanosti. A poslední dvaja rečníci, pán Fernández z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Téma, ktorá nás tu všetkých spojila, je kohezná politika a ja by som povedal, že je súčasťou ADN obča- DNA občanov, a európskeho projektu. Myslím si, že kohéznosť a súdržnosť nemôže zostať pozadu, práve naopak. Musíme pokračovať a musíme posilniť túto politiku. Moji predrečníci, pán Gele, ktorý je správodajcom za súdržnosť, Kalembach, e, pán Nistoroj a ďalší. A zajtra tiež budeme hlasovať E, za dobré praktiky regionálnej politiky. To znamená, že parlament chce, aby táto politika pokračovala. Ja myslím, že toto stretnutie bude mať výsledok, taký výsledok, že si všetci uvedomíme, že všet, aj národné parlamenty chcú v tejto politike pokračovať. Povedal by som, že efektívnosť koheznej politiky e, viedla k tomu, že mnohí občania sa chcú do nej zapojiť a chcú byť viac informovaní, lebo informovaní občania o tejto politike budú občania, ktorí sa budú najlepšie zúčastňovať európskeho projektu. Nehovorím to preto, že sa blížia voľby, ale hovorím to preto, že pohyb súdržnosti e, je e, projektom e, budovania Európy. A z týchto dôvodov mám niekoľko poznámok. Poprvé, toto stretnutie bolo veľmi pozitívne a povedal by som, že by bolo dobré, keby sa členské štáty a národné parlamenty mohli organizovať takéto stretnutia eh, vo svojich štátoch s predstaviteľmi regionálnych parlamentov, alebo dokonca by mohli príjmať aj miestných eh, poslancov. Lebo efektívnosť nezávisí len od toho, že sa nemôže renacionalizovať táto politika. Táto politika bude efektívna len vtedy, keď bude prepojenosť, subsidiarita a komplementárnosť medzi e, na jednotlivými stupňami tejto politiky. A tak, ako povedal kolega Nistelroj, je potrebné, aby sme mali víziu pre celú Európu ale nemôžeme zatvárať oči pred tým, že Európa má špecifické regióny, ostrovné oblasti a ja by som povedal, e, aj preto, že pochádzam z jedného z týchto regiónov, to sú tie ultraperiférne oblasti, ktoré sú vzdialené, ale dávajú Európe nové dimenzie. Druhý aspekt ak sa nemýlim, sa, zmienilo sa o tom české predsedníctvo. Je potrebné, aby sme koheznú politiku lepšie koordinovali s inými komunitárnymi politikami. To je dôležité. Musíme posilniť koheznú politiku od roku 2013, to je nepochybné. A už hneď skončím. Je dôležité, aby teritoriálna kohézia dala nový elán, nový impuls a preto chcem povedať českému predsedníctvu, že si pripomíname nielen vašu prácu, ktorú e, vlastne vykonávate, ale aj preto, že od českého predsedníctva a od českých inštitúcií chceme dobrý príspevok e, k, ku kohesnej politike. Astra a schválenie Lisabonskej zmluvy. Toto je posolstvo, ktoré chcem nechať českému predsedníctvu. Ďakujem. A posledným zástupcom Národného parlamentu je e, zástupca Talianského senátu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážený pán generálny e, riaditeľ, vážení kolegovia. Nová kohézna politika naznačuje novú orientáciu priorít členských štátov, zvýšiť výskum, inováciu, e, vybudovať informačnú spoločnosť. Musíme investovať do obnoviteľných zdrojov a ochrany životného prostredia. A práve v týchto nových termoch, termínoch musí Európska únia obohacovať e, svoj e, slovníček a musí samozrejme naplniť aj obsahom slova ako je solidarita, udržateľný rozvoj a tak ďalej. A preto e, je dôležité hovoriť o veľkom posilnení, jasnom a rozhodujúcom posilnení a prepojení Lisabonskej stratégie s koheznou politikou. Samozrejme, že sú tam isté rizika, alebo Kohézia musí byť vnímaná ako akési finančné observatórium opatrenie Lisabonskej stratégie a toto môže potom viesť ku globálnej stratégii regionálneho rozvoja. Takzvaná lisabonizácia koheznej politiky chce vyjasniť príspevok týchto politik do ekonomickej politiky Európy a obsahuje výzvy, konkurencieschopnosť a e, výzvy, ktoré pred nami stoja zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. E, toto akčné pole je veľmi široké a máme tu aj mnohé rizika a to všetko si vyžaduje presný obsah Lisabons- dať presný obsah lisabonským perspektívam a Lisabonsk- a koheznú politiku treba prepojiť medzi jednotlivými členskými štátmi. Vzhľadom na túto úlohu koheznej politiky a potrebe dať obsah tejto politike, tieto kohezné fondy a štrukturálne fondy boli začlenené do programu oživenia európskej ekonomiky. Je to jeden z faktorov podpory rastu zamestnanosti na miestnej úrovni. A jedným z kľúčových prvkov v tomto dramatickom období ekonomickej krízy, keď recesia sa čoraz viac posúva do depresie, je dôležité mať objektívne hodnotenie, aby sme mohli čeliť tejto kríze. Lisabonská stratégia a súdržnosť to sú dve veci, vďaka e, prostredníctvom ktorých môžeme kríze čeliť a Európsky parlament má v rámci procesu spolurozhodovania možnosť kontrolovať tieto perspektívy. A kohézia a rozvoj e- európskej ekonomickej politiky umožnia európskym partnerom e, vyvíjať vplyv e, v tých otázkach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť EÚ. Takisto je dôležité vykonať globálnu reflexiu o koheznej politike, ktorá pohodcuje 35 európskeho rozpočtu. Musíme vedieť počúvať Európu, ktorá nám hovorí o širokom konsenze pre koheznú politiku. Mali by sme podporovať a posilňovať túto politiku a mali by sme odmietať akékoľvek pokusy o renacionalizáciu a mali by sme zároveň túto politiku určiť všetkým regiónom, lebo sa dokázala flexibilne prispôsobiť výzvam, ktoré vyplynuli z ekonomických podmienok sociálnych a ekonomických v Európe a je schopná dať odpoveď aj na budúce výzvy. E, efektívnosť, ako už povedal generálny riaditeľ e, AHER, E, sa môže dosiahnuť prostredníctvom zjednodušenia jednotlivých procedúr. A tu, vážený pán predseda, drahí kolegovia, chcem poďakovať a predniesť konkrétny návrh, ktorý súvisí s nárastom významu kohéznosti. Keby sme mohli debatovať o udelovaní štrukturálnych fondov na neformálnej rade ministrov na európskej úrovni, kde by sa prehlbila politická debata, aby sme mohli spolupracovať v koheznej politike po roku 2013. Ďakujem. Dvaja poslední rečníci ešte nám ostali. Veľmi krátka reakcia od pána generálneho rodilstva a úplne posledné slova na záver predsedu nášho výboru, pána Karateho. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like... Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem vyjadriť svoju vďaku za to, že sa uskutočnila táto debata dnes a e, môžem vás ubezpečiť, že odchádzam odtiaľ to s mnohými stimulujúcimi myšlienkami nielen na dnes večer, ale aj na nachádzajúce týždne. Chcem poďakovať všetkým účastníkom, ktorí sa vyjadrili za ich podporu, pokiaľ ide o ďalší rozvoj politiky súdržnosti. Ak dovolíte, niekoľko vyjasnení, pokiaľ ide o to, čo som povedal na úvod e, a ešte sa v krátkosti vyjadrím k vzťahu politiky súdržnosti a súčasnej hospodárskej krízy. Najskôr v úvode som povedal, že v budúcnosti by sme chceli využívať v rámci politiky súdržnosti e, viac nástrojov finančného riadenia mm, Vnímame to zatiaľ dosť jednoducho. Doposiaľ sme do veľkej miery pracovali s požičkami. Dali sme teda dotácie a keď sa minuli, e, boli jednoducho fuč. V budúcnosti aspoň čiastočne sú v našej politike obsahnuté investície, ktoré nie sú namierené iba na udeľovanie dotácií a požičiek, najmä pokiaľ ide o výrobkové investície, ktoré sú zamerané na zisk. Možno by stálo za to ne, nefinancovať ich e, priamo dotáciami, ale orientovať sa aj iné nástroje. A práve tu prichádza do hry finančné riadenie. Takto by sme mohli verejné financie využiť e, niekoľkokrát a bolo by to mnoho efektívnejšie, ale e, musí byť jasné, že nie všetko sa dá financovať takýmto spôsobom, teda využívaním nástrojov finančného riadenia. Pokiaľ ide o úvery, podľa našich analýz je to jedna z veľkých slabostí, ktorá postihuje najmä malé a stredné podniky v celej Európskej únii. Prístup k úverom je veľmi ťažký vzhľadom na súčasnú finančnú krízu. A prejavuje sa to aj v našej politike a to v tom, že sa zvyšuje dopyt po nástrojoch finančných riadenia, ktoré sú už e, v platnosti napríklad Jeremy a Jessica najmä. Teda aj e, úvery sú potrebné na hospodárske prežitie našich malých a stredných podnikov, ale niekedy to platí aj pre veľké firmy. Pokiaľ ide o prínos politiky súdržnosti e, k vyriešeniu krízy, a to vám môžem povedať úprimne, e, tu môžeme mať len veľmi mierne očakávania. A to z dvoch dôvodov. Po prvé, v porovnaní s opatreniami na riešenie krízy, ktoré zavádzajú členské štáty, je to skutočne iba kvapka v mori z hľadiska finančných hodnot, keď hovoríme o zhruba 30 miliardách ročne a 24 miliardách pre rok 2009, teda 30 miliard roko, e, ročne v porovnaní s tým, čo majú naplánované členské štáty, to je skutočne veľmi malá suma, ale čo je o mnoho dôležitejšie, politika súdržnosti má za cieľ a podľa mňa nadalej by mala byť politikou štruktúrnou, teda je to politika, ktorá má na pamäti dlhodobejšie predstavy, kam by sme sa mali posunúť z hľadiska rozvoja. A v tomto prípade v tejto súvislosti je to prvok kontinuity a stability. Jedným z veľkých problémov, ktorý sa niekedy prejavuje v krizových situáciách, je, že investície v sektoroch, ktoré sú strategické pre budúcnosť, napríklad vzdelávanie, vysoké školstvo, inovácie. Tieto investície sa často dávajú až na druhú priečku, dôležitejšie, pretože v tej chvíli je naliehavé investovať do iných oblastí. Politika súdržnosti vždy vo svojich cieľoch má ciele zamestnanosti. Myslím, že to bude veľmi dôležitý cieľ v nadchádzajúcich 10 alebo 15 rokov po roku 2013 a to nie len v závislosti od tejto krízy, ale budeme posilnení z tejto krízy. Ocitneme sa vo veľmi zvláštnej situácii, keď sa pozriete na regionálne analýzy. V Európe sú regióny, kde dojde k skutočným problémom nezamestnosti a zároveň v budúcnosti budeme mať regióny, kde dôjde k dezertifikácii teda k odlivu mladých ľudí. A práve tieto problémy sa budú môcť vyriešiť iba tým, že budeme aplikovať politiky, ktoré budú namierené na konkrétne potreby a problémy daného regiónu. Musíme vyvodzovať dôsledky z, z situácií, ku ktorým dochádza v konkrétnych regiónoch. A myslím, že práve preto tento model politiky súdržnosti, kde programy sa vyvíjajú na regionálnej, respektíve národnej úrovni a potom sa posúvajú vyššie. Práve preto je dôležité, že máme takýto koncept. Pán predseda, už tu už ukončím svoj príspevok. Je toho ešte tak veľa, čo by som chcel a mohol povedať. Už len vyjadrím nádej, že budeme mať možnosť v budúcnosti pokračovať v tejto veľmi obohacujúcej diskusii. A ešte raz chcem poďakovať výboru REGI Európskeho parlamentu za to, že zorganizoval túto veľmi dôležitú rozpravu dnes popoludní. Eh. Ďakujem vážený pán generálny tajomník. A teraz e, ja vlastne vystúpim v poslednom vystúpení na tomto prvom zasadnutí Európskeho parlamentu a národných parlamentov v oblasti regionálneho rozvoja. Je to iniciatíva, ktorá je poznačená posilnenou úlohou Lisabonskej zmluvy a tá garantuje národným parlamentom e, takisto posilnenú úlohu aj v európskej legislatíve. Politika Európskeho parlamentu je taká, že skutočne tieto schôdze budú pokračovať. My sme si ako motív tohto prvého stretnutia vybrali budúcnosť kohéznej politiky po roku 2013. A vzhľadom na to, že prešli dva roky od eh, okamihu, keď vstúpili do platnosti nové finančné perspektívy, eh, vidíte, že už pracujeme na budúcnosti a ako sa už viackrát dnes popoludní E, spomenulo, táto ekonomická kríza, ktorá nás teraz súžuje, poukázala na to, že európsky e, nástroj, najmocnejší a možno jediný e, komunitárny nástroj, ktorý môže prispieť rozšíreniu ekonomickej spolupráce, je práve politika súdržnosti, aj keď je ten príspevok pomerne skromný. Teraz e, na, e, budeme to, vám predložíme návrh záverov tohto stretnutia, ktoré potom sekretariát vypracuje. A ja by som vám chcel ešte niektoré body spomenúť, ale vidím, že mnohí z vás musia odísť, lebo vaše lietadlá e, na vás čakajú. Takže Okrem toho, že vám chcem povedať, že vám pošleme tieto návrhy na záver, závery e, tohto stretnutia, chcem úplne nakoniec povedať, že dnes viac ako kedykoľvek e, v minulosti musíme konštatovať, že kohez, poli, kohezná politika je najviditeľnejšou a najúspešnejšou európskou politikou a to platí tak pre naše krajiny a regióny, na ktoré sa vzťahuje konvergencia, ako aj na čistých prispievateľov, pretože všetci majú úžitok z ekonomického rozvoja. E, v týchto okamihoch kohezná politika, ktorá až doteraz tvorila základný pilier európskej integrácie v tejto chvíli e, ukazuje plne svoju platnosť, ale aj príspevok od roku 2013. Samozrejme, že s príslušnými prispôsobeniami sa realite, e, to je dôležité. A tiež tu bolo povedané, že je to dôležité aj pre tvorbu pracovných miest a ekonomický rast, e, po ktorom všetci túžime. Veľmi pekne vám ďakujem a opakujem, zašleme vám návrh záverov a dúfam, že pri budúcom stretnutí sa stretneme, na ktorom sme sa všetci spolu dohodli. Ďakujem.